jasno vprašanje ki imamo glede teh copyright zadev, glede Google in teh zadev. Tega se že začenjate Tega je fajn, da je fajn, če posluša tudi na 10.30 je. Work is somewhat related to that. Teda, I want to start, but I cannot start because the rapporteur isn't here. Chcela by som začať, ale nemôžem, lebo tu nemám spravodajcu. Can somebody ask where Mrs. Trüffel is to be found? Môže niekto zistiť, kde je pani Trüffel? Good morning. I am, I'm starting with some uh, remarks. Príjemné dobré ráno všetkým. Ja si myslím, že by ste si mali presne prečítať to, čo, na čom sa dohodli včera koordinátori, dostali ste to na mail do počítača, keď máte k tomu nejaké poznámky. Potom by ste si to mali mali by ste si to nejako zapísať alebo teda zapamätať a v každom prípade na konci zasadnutia budeme o tom hovoriť. Helga Trupel prišla, takže môžeme konečne začať hlasovať. So. Takže začneme rozpočtom 2010 a myslím si, že máme k tomu pozmeňovacie návrhy. Helga dostane slovom. Áno, dobré ráno, vážení členovia. My sme opäť, opakovane sme diskutovali o rozpočte pre kultúru a iných rozpočtových prostriedkách, ktorý nám uh, stoja k dispozícii o ostatných, v ostatných projektoch. Toto sa e, prejavilo aj v rozhovore s Odel Canton. A e, povedali sme tiež, že tie prostriedky sú príliš nízke. My to chceme povedať, pretože pre rok 2010 to ešte nebude zohrávať túto úlohu, ale keď začneme politickú e, debatu o riu celkového rozpočtu, to znamená, že odkiaľ sa európske prostriedky budú získavať, že v rámci tejto diskusie, ale predovšetkým, e, čoho sa budú týkať hlavné výdavkové bloky, my by sme ako, roz, ako kultúrny výbor sme, by sme mali robiť skutočne veľkú diskusiu a musí nám byť jasné, a, že tie prostriedky pre kultúru, vzdelávanie, médiu, média a informácie nepostačujú a pokiaľ chce parlament vyzerať lepšie, tak budeme tu musieť niečo zmeniť a budeme musieť teda diskutovať aj s vládami našich členských štátov. A ja dúfam, že e, kolegovia, ktorí pracujú v tomto výbore, budú tu zohrávať aj zásadnú úlohu. Dobre, čo sa týka roku 2010, Máme, mali sme tu určité predlohy, podľa ktorých sme to robili, mali sme tu isté predlohy, ktoré sme dostali my sme sa snažili z toho urobiť čo najviac, čo sa týka komunikačnej politiky. V posledných rokoch boli nové východiska, pre všetkým, čo sa týka networkingu, rádia, televízne kanály, ďalšie médiá. Chceli sme s nimi spolupracovať, pre všetkým urobiť aj v každodennom živote Európu komunikateľnú, teda aby to nebolo len prejav na nedeľu, ale aby sa dostalo súčasťou každodenného politického života. My sme dali viac na Erasmus a na vzdelávacie programy. To sme chceli, pretože toto je to, čo sa priamo dotýka občanov na mieste, takže nejde, eh, chceli sme dok preukázať, že Európa sa nedieje niekde vzdialene, ale že sa priamo týka Európy, aby to pocitili, aby mohli sa po Európe pohovať, aby sa mohli vy, uh, učiť jazyky, aby spoznali rôzne vzdelávacie systémy a aby takto dostali výzvam eh, svojho praktického, každodenného, pracovného života neskôr a aby si vyvinuli európske povedomie. Máme tu niekoľko zásadných bodov, predovšetkým čo sú naše základy, čo sú jednotlivé úlohy aj pilotné projekty v rámci prvého čítania, predovšetkým čo sa týka tých crossboard eh, od eh, žurnalistov. Takže toto všetko sme sa snažili zakomponovať a teraz vlastne ste v eh, našom výbore urobili prvé čítanie. Všetky všetci eh, podali určité pozmeňovacie návrhy. Ja som eh, s nimi eh, spokojná. Sú to precizovania, mnohé veci ozrejmia a v jednom bode teda som bola proti, tento pozmeňujúci návrh sa ale stiahol, takže teraz v podstate očakávam, očakávam také harmonické hlasovanie. Ich glaube, wir Áno, Myslím si, že nepotrebujeme otvor- a otvárať žiadnu diskusiu, pretože sme ju mali v rámci toho prvého čítania. A ten, myslím, to bola pani Paliadeli, mm, ani tu nie je, takže sa nemôže stiažovať, um, keď ju nechceme teda pozitívne vyhodnotiť. Dobre, takže prejdeme k hlasovaniu. Máte hlasovací zoznam. A je tu dosť kolegov, ktorí by mali hlasovať. E, máme dobre zastúpenie politických frakcií, takže môžeme hlasovať. Odsek NI je takisto tu. Pani prezidentka vymenovala všetky politické skupiny. Dobre, máme ten zoznam pred sebou a vidíme odsek 1, e, pozrieme návrh 1, kto je za, Ďakujem. Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. Odsek 2, pozmeňací návrh 2, pani Kosta, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňací návrh číslo 3, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňací návrh 4, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem, prijatý. Potom peťka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňací návrh 6, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Článok 4a, sedmička, kto je za? Ďakujem, kto je proti. Zdržali sa prijatí. E, článok 5, osmička, kto je za. Teraz to musím zrátať. Kto je za? Ešte raz za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Článok 6a, 9, kto je za? Ďakujem, kto je proti. Zdržali sa prijatí. Ehm, a článok 6b bol stiahnutý, takže 6c. Pozmeňací návrh 11, kto je za? Kto je proti? Prijatý. Jedno zdržanie. Dobre, 6a, 12, kto je za? Ďakujem. Kto je proti? zdržal sa prijatý. Článok 6a, 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatý. Potrebujeme ešte záverečné hlasovanie. Takže kto je za návrh pani Trube v pozmenenom znení? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem jednohlasne prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Helga Trup. Takže prejdeme k druhému bodu e, tej agendy. Ide o Európeana a ďalšie kroky na zasadnutí 2. septembra. Sme stanovili Helgu Trup ako mm, spravodajkyňu. A vy viete, je Európeana, je Európska knižnica, a múzeum a archív a 28. novembra bola otvorená ako súčasť iniciatívy generálneho riaditeľstva má byť sprístupnená v internete. Táto správa nám poskytuje možnosť povedať, ako tento zaujímavý projekt hodnotíme do budúcnosti. Samozrejme sú tu určité veľké témy, napríklad obsah, čo sa e, vlastne, čo sa má vlastne dať vidieť v Európe a nie celá organizácia. To znamená, že ako to má byť vedené, kto za to má platiť, ako to celé má vôbec prebiehať. A dnes by sme chceli mať takú prvú výmenu skúseností a pani Trupl nám určite povie niektoré zásadné um, zásadné také idei k týmto návrhom a my si myslíme, že treba to vidieť aj v súvislosti s celou tou diskusiou. S copyrightom a s e, Googlem celé to je dosť také horúce železo, ktoré budeme my, vla- my sami chuť a malo by to byť v našom záujme, aby sme sa snažili ísť tou správnou cestou a nevysielať ani Google, ani ostatným nejaké falošné signály. Myslím si, že um, sa tá správa predloží 30. novembra. Dnes nám povie také, prvé, také svoje prvé nápady na túto tému a žiadam vás o takú veľmi živú diskusiu, aby sa tá správa, ktorú predloží 30. aby mohla vytvoriť už taký celkový obraz o tom, čo si e, táto pracovná skupina o tom myslí. Áno, ďakujem Doris, ďakujem za tie úvodné slova. V poslednej legislatívnej perióde e, pani Marie-Hélène Gicon robila všetky správy na túto tému. To bola prípravná fáza k Európe a nie, keď e, sme sa politicky dohodli. Áno, Európska únia chce spoločnú digitálnu e, knižnicu. Je to veľký projekt, je to ambiciózny projekt a tieto projekty sú vždy spojené s mnohými otáznikmi a väčšinou nie s príslušným rozpočtom, ktorý by sa na to potreboval. A zároveň, a to by som chcela e, povedať, sme, povedal, sme, sme rokovali s so, so súkromnými koncernmi, E, ako napríklad, e, keď už nechcem povedať, že monopolmi, ako je Google napríklad, ktorí dosť pokročili v ich digitalizácii, e, ktorá je šťastí časti právne v poriadku, ale nie úplne tak, ako to preukázalo preukázala aj tá diskusia o tom e-box settlemente z Google. Ukázalo sa, že Google nerobil teda nedigitalizoval len otvorené diela, ktoré uh, nemajú už žijúcich aktorov, ale aj knihy európskych autorov, aj, euro, aj amerických autorov, ktoré ale podliehajú ešte copyrightu. My to vidíme ako veľké kultúrne dedičstvo, ktoré ide k spotrebiteľ, smerom k spotrebiteľom a my si, my ale myslíme, že sú tu veľké otázniky, pretože tí autory, ktorí, ktorí sa nikto nepýtal, či sú ochotní, aby sa ich diela digitalizovali. ko, práve copyright um, americké je oveľa otvorenejšie. Oni majú fair use, E, doložku, to znamená, že v Európe to je vykladané inak, oni nemajú takéto autorské práva ako u nás, ale aj s týmto americkým copyrightom je dosť ťažké um, legalizovať to, čo Google v konečnom dôsledku spravil. spravil. Takže my máme spoločnú komisiu <clears throat> so, zastupcami zástupcami z Google a zo štyroch európskych inštitúcií. To sú knižnice, ktoré kooperujú s Googlem, E, knižnice, ktoré to odmietajú, spisovatelia, vydavatelia a tak ďalej. Všetci tí, ktorí sa tam podielajú. Ja si myslím, že toto bude vlastne hlavná línia pre moju správu, ktoré, ktorá vám dojde 30. Ten nadpis je vždy ľahký prístup k internetu, ale silné práva. Takže ja zastupujem tento kurz a potom sa s ním budeme takisto budeme, budeme jednoducho o tom diskutovať. Takže mal by byť určite ľahký, voľný prístup a voľné, voľný prístup ku kultúrnemu dedičstvu neznamená finančne zadarmo. To podľa mňa nie je, ale tak ako sme to videli aj v spoločensko-politickom priestoru, čo sa týka tých um, pirátskych stránok, vo Švedsku a Indie. To sú všetko tie veci, ktoré sa aj na verejnosti veľmi ostro diskutujú. Ja si myslím, že čo sa týka kultúrnych hodnot, kultúrneho dedičstva v digitálnom čase, musíme jednoducho nájsť určitý prístup k týmto obsahom, ale zároveň tí, ktorí chcú a musia žiť z týchto obsahov, pretože nemajú iný príjem a to sú všetko, všetky možno občianské občianské povolania, že sa môžu vlastne reprodukovať cez svoj obsah, tak aby im toto digitalizácia v podstate nezničila. Na to sa, k tomu sa pripája ešte digitalizovanie internetovou komunitou a pirátmi. Dá sa povedať, že to je vlastne slobodný tok vedomostí. Musíme to sprístupniť ľuďom zadarmo, len potom to bude egalitárne. Myslím si, že toto nie je nie je správny prístup, pretože keď budeme mať len nové, zaujímavé, kreatívne obsahy, e, budeme mať v sieti, tak e, budú vždy ľudia, ktorí z toho budú môcť žiť. Keď si zoberiete tento, tento základ budeme mať možno v internete mnoho reprodukcií, ktoré budú síce v internete, ale nebudú to tie nové kreatívne a mohla by sa zničiť kultúrna rozmanitosť. Toto ale je náš spoločný cieľ. Včera sme o tom s Odil Kantan znova hovorili. Kultúrna rozmanitosť je jeden zo základných pilierov našej práce, o čom e, teda e, v rámci celej Európy e, sa diskutuje, aby Európa vystupovala tak v celej svojej rozmanitosti a myslíme si, že toto je aj spôsob, ako by sme mali tento projekt Európeána vybudovať. Takže v akom stave sa to nachádza? Ako povedala pani Pak, v roku 2008 sa to tak, na jesene roku 2008 sa to začalo. Máme už zoznam rôznych členských štátov, ktorí prispali. Francúzsko je úplne na čele. Má naplnila, Francúzsko naplnilo knižnicu najväčším množstvom digitalizovaných produktov a keď si to správne spomínam, tak eh, Francúzsko je na 14% a ostatné krajiny sú okolo 1%. Takže toto je tiež výzva pre členské štáty, aby robili viac, aby európske kultúrne dedičstvo zdieľali a sprístupnili v tom sieti Európány. Ten rozdiel k tomu, čo Európana doteraz urobila a urobila, čo považujem za správne, to je tiež trošku iné ako Google, pretože knihy, knihy či iné diela, ktoré podliehajú copyrightu, tieto jednoducho nemôžu tam byť digitalizované bez eh, súhlasu ich um, autorov. Ehm, my máme vlastne túto veľkú medzeru 20. E, storočia s tým copyrightom. Takže mnohé knižnice alebo iné kultúrne inštitúcie, ktoré majú práva na tieto diela, musia jednoducho e, diskutovať s vlastníkmi práv alebo s umelcami, aby boli týmto e, vyplácané určité tantiemy, pokiaľ sa ich diela digitalizujú. Takže toto je vlastne ten taký politický, to je také politické východisko pri Európáne, mm, americký mm, súd nebude o tom settlemente rozhovať zajtra, ako to bolo plánované. Google to stiahol po tých všetkých proces, protestoch, ktoré boli. A 6. 6. novembra bude v Amerike veľké vypočutie k budúcnosti e box settlement, na ktorom sa zúčastnia aj Európania, čo je podľa môjho názoru aj veľký pokrok v tejto diskusii. Dobre, takže pred nami je, a to je moja druhá veľká téza, pred nami je s týmto projektom Európeána náš európsky model, náš regulačný alebo sociálny model je na diskusiu. Takže keď vieme, aby táto, aby táto verejná inštitúcia vôbec existovala, musíme si premyslieť, ako budeme v stave členským štát, eh, s pomocou členských štátov, teda na európskej úrovni toto zabezpečiť eh, peniazmi. A musí to byť eh, politicky ostrejšie, ako to vypočutie na komisii pred niekoľkými týždňami, pretože pani Reding na pre informačné technológie urobila paralelne tlačovú, tlačovú konferenciu predtým, ako sa hearing skončil a povedala, že nemáme uh, žiadne verejné prostriedky a jednoducho preto musíme spolupracovať s Googlom. Ja takto rýchlo nechcem e, sa dopracovať e, k výsledku. My chceme predsa mať verejnú inštitúciu pre naše kultúrne dedičstvo a dielo 20. storočia, diela 20. storočia predtým, ako dáme všetky tieto možnosti Google ako ďalšiemu e, monopolistovi. Nie sa toto prehlásenie pani Reding mi prišlo prískoro. Ja si myslím, že my máme určité možnosti, by sme mali v kultúrnom výbore o tom hovoriť, pretože si myslím, že tu môžeme a musíme zodpovedať určité zásadné otázky a zodpovedať na tieto otázky pod, s ohľadom na kultúrnu rozmanitosť a zachovanie rozmanitosti kultúrnych hodnôt a, a hoci sú E, monopolisti veľmi rýchlo, rýchli, nemôžeme im to dať k dispozícii bez vopred dohodnutých predpokladov a kondícií. Takže myslím si, že je to moja téma a nakoľko to ani v Amerike neprešlo tak ľahko, čo, je pre Európu, e, čo má pre Európu veľký, veľký význam, predovšetkým čo sa týka budúcnosti členských štátov. Takže by sme sa s tým mali skutočne detailne zaoberať. Ďakujem. Teraz požiadam kolegov, aby zareagovali verejne na vaše pripomienky. Ako prvý sa prihlásil pán Martin. Áno, ďakujem pekne. Pani spravodajkyňa, myslím, že to bol nielen vynikajúci prístupok, eh, príspevok a vstup do témy, ale tá téma má naozaj prioritnú dôležitosť. V podstate všetko, čo ste povedali, môžem ja ako dlhoročný Teraz bohužiaľ rečník nemá zapnutý mikrofón, takže nepočujú tlmočníci nič. Muss ich nochmal anfangen, oder ist es... Ja. Ähm, äh, die bequem davon leben können auch... Ktorí môžu užitočne žiť z toho, aj čo ste povedali na tému znalostnej spoločnosti. Myslím, že najmä v oblasti v mládeže, ktorá má taký samozrejmý prístup k internetu, vzniká falošná predstava o tom, aké sú formy užívania a obsah. A ja by som si želal, aby práve v tejto oblasti tí, ktorí sa zaujímajú o túto ústrednú otázku, aby hovorili ho silnejším hlasom z európskej perspektívy. K tomu niekoľko otázok. Ja som v tomto výbore nový. Mohli by ste niečo podrobnejšie povedať o tom, ako by vyzerala, vyzerala takáto alternatívna, takéto alternatívne financovanie nezávislé od Google, na ktoré inštitúcie by sme sa mohli obrátiť. Berie sa do úvahy Sú nejaké predstavy z vašej strany ako spravodajkyne alebo aj zo strany kultúrneho výboru o tom, ako by sa dala vytvoriť akási encyklopédia Európeána. Mohli by ste nás informovať, či ste už viedli prípadné rozhovory. Problém jednoty v rozmanitosti v spočíva v tom, že aj teda my máme peknú knižnicu v Rakúsku, ale e, národné štáty sú potom trochu váhavé a je nemysliteľné v súčasnej konštrukcii, aby to prebiehalo iba na národnej úrovni. Takže v, ako vyzerá taký protinávrh e, pani Trupl k tomuto Reading Google koncept, konceptu? A myslím, že ste vo vašej správe správne poukázali na to, že tú diskusiu o finančných vyhliadkách musíme začať už teraz. A či tu máte nejaké zadania, nejaké predstavy? Takže ja by som vás rád aj verejne podporil. Ďakujem, pani Atu. No, c'est celui-là. Ehm, eh, Helga. Ďakujem Helga za to, čo ste povedali. Ja by som chcela predložiť do diskusie otázku osôb, ktoré majú problémy s písaním. Čiže nevidomí, negramotní, mladí ľudia, ktorí málo navštevovali školu, Počíta sa s niečím pre osoby, ktoré majú problémy s písaným textom a s prístupom k písanému textu? Napríklad u nás v Francúzsku vytvárame CD, kde herci čítajú rôzne literárne diela a tieto osoby, tieto skupiny sa s nimi potom môžu oboznámiť. Čiže túto otázku som chcela položiť do plena. Senior z Korea. Sì, grazie. <clears throat> Io eh, condivido ehm, ciò che ha detto. Ďakujem. Ja súhlasím s tým, čo povedala pani Trupl v súvislosti s nevyhnutnosťou nájsť partnera iného ako Google. Treba sa pozrieť po verejných inštitúciách, či tu je takýto vhodný partner a v tejto súvislosti by ma zaujímalo, okrem toho, čo je zakotvené v rozpočte parlamentu, či sa vypočítalo, aké sú potrebné finančné zdroje na to, aby sme s verejnými inštitúciami mohli niečo naštartovať. Čiže kto by mohol e, tieto financie poskytnúť? Mm, je tu viacero strán, ktoré by to mohli pokryť? Súhlasím aj s tým, čo povedala moja predrečnička, kolegyňa predo mnou, pretože si myslím, že by sme mali vyslať signály. Sme v Európe, a myslím, že by sme mali zapojiť aj postihnutých ľudí do týchto projektov, ľudí, ktorí majú problém e, v bežnom prístupe k tejto digitálnej knižnici. Ďakujem, e, pán Fisas. Ďakujem pekne, e, pani predsednička, za tieto vyjadrenia na danú tému. Myslím, že toto je najdôležitejšia téma, o ktorej e, v kultúrnom výbore diskutujeme, teda vzťah medzi novými technológiami a podporou autorov nielen prostredníctvom Európeána, ale vo všeobecnosti v internete. Bol tu spomenutý príklad Švédska, úspech pirátskej strany, ale myslím, že podobné trendy sú aj v iných krajinách, napríklad v Španielsku. Ehm, mladí ľudia takisto sa venujú pirátstvu a nie je im jasné, že to, čo robia, je v skutočnosti nepripustné. Možno by neukradli jablko v samoobsluhe, ale nemajú problém stiahnuť si na čierno film na internete. A to je problém e, týkajúci sa mentality, do ktorého sa musíme pustiť. To nie je úloha len pre náš výbor, ale aj pre iné výbory, pre výbor pre spravodlivosť, pre priemyselný výbor. Uh, ktoré by mohli takisto vo vysokej miere prispieť e, k riešeniu tejto problematiky. Je mi jasné, že momentálne ešte nemáme k dispozícii hotové riešenie na to, aby sme sa nejakým spôsobom pustili do týchto nových technológií a zabezpečili rovnováhu s ochranou autorského práva. Ale práve vzhľadom na Európeana chcem povedať, že sa musíme usilovať zvoliť aj iné zdroje, nájsť aj iné zdroje ako Google, ale a takisto iné zdroje ako štátnu správu. 6 rokov som bol minister kultúry e, v Madride a vidím, aké finančné problémy kultúra má, s akými finančnými problémami bojuje. A pre takýto naozaj rozsiahly projekt jednoducho nebudeme mať k dispozícii prostriedky. Podľa mňa je veľmi zaujímavá diskusia vo výboru aj o možnosti kultúrneho sponzoringu. Sponzoring napokon funguje aj v oblasti športu, v oblasti vzdelávania, čiže toto je všetko veľmi relevantné pre náš výbor a z toho dôvodu je veľmi dobré, že si dáme vypracovať správu o zákonných ustanoveniach o sponzoringu v jednotlivých členských krajinách. Myslím, že toto by sme mali vypracovať v parlamente a mali by sme to porovnať aj s legislatívnou situáciou v Spojených štátoch. Potrebujeme jasné, jednoznačné stanovisko a potrebujeme riešenie, ktoré bude atraktívne aj pre podniky. Inak spôsobíme pre kultúru a kultúrny život v Európe e, výrazné problémy. E, pani Fahaj, najprv sa vám chcem poďakovať, pani Trupl, za vaše prvé stanovisko k tejto správe na túto tému, pretože si myslím, že máme pred sebou dôležitú tému poskytovanie vedomostí a zľahčenie prístupnosti k literatúre je jadrovou témou aj v oblasti vzdelávania. Nie je to len kultúrna téma, ale jasne aj vzdelávacia téma, pretože prístup k tomuto umožňuje aj vzdelávanie v oblastiach, kde je nedostatok iných ponúk. A rozsahno, rozsiahlosť e, tohto projektu je naozaj veľmi veľká. Všetky diela, ktoré sú k dispozícii, aby boli zadané, Myslím, že toto je základ, ktorý nesmieme podceňovať a treba podniknúť všetky úsilia na to, aby sme to zrealizovali. Spomenuli ste jeden veľmi dôležitý aspekt posilnenie autorského práva. Nesmie sa stať, aby to bolo tak, ako to prebieha v diskuzii s Googlem, kde sa autorské práva skôr oslabujú, než posilňujú, pretože si myslím, že aj do budúcnosti musíme zabezpečiť, aby kreatívne aspekty a kreatívnosť a nové diela vznikali a to sa nepodarí, ak budeme umenie a literatúru e, poskytovať bezplatne. Keď budú ľahko prístup, teda ľahká prístupnosť a prístupnosť pre každého neznamená nutne bezplatnosť, pretože takýmto spôsobom kultúra z dlhodobého hľadiska nemôže existovať. Viem, že diskusia um, v oblasti mládeže a ten pocit bezprávosti, bezprávnosti tu naozaj je človek, ako ste povedali, neukradne jablko, ale sťahovanie filmov je úplne bežné. Myslím, že internet nie je bezprávny priestor a musíme e, konsekventne pracovať na tomto aj vzhľadom na témy, ktorým budeme čeliť v najbližších týždňoch, mesiacoch a rokoch e, v rozličných výboroch. Problém autorského práva nie je problém v súvislosti len s Európeánov, ale aj s inými odlasťami a <clears throat> musíme o tom diskutovať aj v súvislosti s tým, že kultúru je potrebné sprístupňovať verejnosti, ale na to sú potrebné prostriedky a cesty, ktoré budú prepájať navzájom obidve strany. Myslím, že sa tým intenzívne musíme zaobrať, musíme o tom diskutovať, musíme E, zabezpečiť financovanie takéhoto projektu, ktoré je podľa môjho názoru nevyhnutné, aby sme naozaj zachovali kultúrnu rozmanitosť v Európe. Musíme sa tým intenzívne zaoberať a nájsť spôsoby, akým spôsobom by sa takýto projekt dal realizovať prostredníctvom členských štátov, prostredníctvom súkromných partnerov a rozličnými inými cestami, ale myslím, že ten projekt je taký dôležitý, že z dlhodobého hľadiska sa nám to určite podarí. Ďakujem. Ďakujem pani, pani Šake. Uh, Ďakujem za návrh na túto tému. Myslím, že je to veľmi dôležité a spadá to do širšej diskusie rovnováhy medzi e, autorskými právami a spotrebiteľskými právami, čo musíme zvážiť na európskej úrovni, pretože e, už Národná únia v súvislosti s World Wide Web nie je postačujúca, keď diskutujeme o právach a o distribúcii informácií a o prístupe k umeniu a k literatúre. Áno, e, kreditovanie autorov a kompenzácie pre autorov a odplata pre autorov je veľmi dôležitá, ale treba zvážiť aj možnosti, aby sa umelci sami identifikovali s tým, do akej miery e, chcú mať e, finančnú kompenzáciu, pretože existujú metódy, pri ktorých e, umelci môžu e, bezplatne poskytnúť svoje diela, pretože si myslia, že oni môžu ťažiť zo širšieho poskytnutia svojich diel alebo výrobkov, alebo jednoducho si myslia, že by sa to malo sprístupniť zadarmo. Čiže mali by sme sa pozrieť aj na tento uhol pohľadu a vytvoriť rovnováhu e, oproti komerčným právam, ktoré budú viesť túto diskusiu nad rámcom záujmov autorov a spisovateľov. Takže toto by sme mohli zvážiť, keď sa pozrieme na rovnováhu medzi e, spotrebiteľskými právami a autorskými právami a keď diskusujeme o Európe. A chcem pripomenúť, že teraz nediskutujeme o autorských právach. O tom ešte budeme diskutovať veľmi veľa. Dnes vás požiadam, aby ste sa naozaj zamerali na tému Európeána akým spôsobom možno túto tému naozaj oživiť a nie len mm, takto postupne, trošku vo Francúzsku, trošku tam. Naozaj by sme sa mali teraz koncentrovať na Európeána. Otázky copyrightu budeme diskutovať ešte opakovane v budúcich mesiacoch a uskutoční sa veľké vypočutie spoločne s právnym výborom, takže naozaj si myslím, že toto bude centrálna téma budúceho roka. Ale teraz prosím Európeána. Teraz pani Kama Evad. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani Trupel. Ja naprosto zdieľam tie línie, ktoré ste načrtli pre túto správu. Voľný prístup neznamená bezplatne a myslím, že musíme na túto tému ešte pouvažovať a tu samozrejme autorské právo, či chceme alebo nie, aj v tejto diskusii zohráva úlohu. Musíme uvažovať o tom, ako napriek tomu možno zabezpečiť rozumnú a nákladovo výhodnú prístupnosť obsahov pre užívateľov, teda literárnych obsahov. Pri verejných knižniciach v podstate je to tiež tak, že tie knižky si možno vypošičať bezplatne alebo za nejaký ročný poplatok, ktorý treba uhradiť. Takže tu by, sme mali, tu by sme mali uvažovať o nejakej správnej rovnováhe medzi právami autorov a umelcov na jednej strane, ale aj právami spotrebiteľov na druhej strane. Ja výslovne súhlasím s vašim názorom, že aj pre mňa je príliš rýchle, keď by sme povedali, že zvolíme cestu smerom cez Google, ale samozrejme Európeana musí byť celoeurópsky prístupný internetový portál pre kultúrne dedičstvo Európy. Myslím, že toto je správny prístup a mali by sme diskutovať aj o tom a mali by sme byť ochotní povedať, že táto časť je pre nás natoľko dôležitá, že využijeme aj verejné financie, aby sme chránili toto kultúrne dedičstvo v Európe a najmä, aby sme ho primeraným spôsobom sprístupnili. Myslím, že veľa finančných foriem e, vo forme public partnership, private public partnership e, sa tu v podstate naskytujú a Sú tu teda rôzne možnosti. Veľmi kriticky pokladám, za veľmi kriticky pokladám prístup, ktorý je zahrnutý v dokumente, že by sme to urobili prostredníctvom nastavenej reklamy. Treba poupažovať o tom, či práve v oblasti kultúrneho dedičstva môžeme povedať, že takéto prístupy budeme financovať na základe reklamy potom sa tam niekde objaví Perzil alebo najnovší typ e, mobilu Nokia. Neviem, že či toto celkom je našim cieľom. A takisto si musíme položiť otázku, e, čo sa týka tých všeobecne prístupných obsahov. Aj tu je uvedené v správe, že aj pri týchto obsahoch e, e tie downloady sú vlastne spoplatnené. Aj tu treba zvážiť, či toto nie je tá oblasť, kde by sme povedali tam, kde už v podstate obsahy nie sú spojené s autorskými právami, tak tieto obsahy musia byť dostupné bezplatne. Aj toto by bol taký ďalší vhodný krok. No a potom ešte ku Google. V Deutsche Zeitung bol veľmi pekný, v Deutsche Zeitung veľmi pekný článok o Google, eh, kde sa nastolila otázka presnosti eh, knížiek Google, že sa tam potom napríklad objavujú veci, že kniha o Bobovi Dylanovi e, e, mala rok výroby 1893 a nemecké klasické diela boli zaradené do oblasti prírodných vied a takéto rôzne nepresnosti. Myslím, že tu e, eh, Európeána bude naozaj lepšia v tom, že sa ľuďom poskytnú lepšie obsahy a e, nezaradia sa potom knihy do oblasti, kde vôbec nemajú čo hľadať, kam nepatria. Myslím, že tým sa vlastne neprispieva k tomu nášmu všeobecnému záujmu um, vzdelávania. Boris. Poďakovať za. Vážená pani predsednička, ja by som sa chcela poďakovať za veľmi zaujímavé a pani, a pani um, spravodajkňa za veľmi zaujímavú prezentáciu, ale chcem poukázať na komerčný aspekt, pretože tá obava, ktorá sa týka Google, toto je vlastne veľmi rýchle a môže, môže spôsobiť vlastne komerčné preťaženie nášho programu. Náš program je zviazaný s tým, čo, e, čo, čím sa vyznačuje európsky systém. To je vlastne hodnotou, historickou hodnotou digitalizácia zdrojov, ktoré by boli inak nedostupné. A to sa netýka len aktuálnych diel, ale aj tých, ktorým väčšina e, občanov Európu, Európy nemôže mať prístup, pretože ich je veľmi málo. Takže prevaha európskeho projektu spočíva v tom, aby sa civilizovaným spôsobom zachovala hodnota diela. Pripomínam, že Google nemá trvalé hodnoty, pretože e, takže, e, takže vlastne e, Google nemá ten systém nastavený tak, že by tá digitalizácia pre, trvala dlho podľa expertov. Na dlhú dobu teda. A potom chcem poukázať takisto na fakt, o ktorom sa už dnes hovorilo, že európsky program bez ohľadu na to, ako sa, roz, ako sa rozhodne o autorských právach a ako budeme hodnotiť ten, tú pridanú hodnotu, či môže byť um, s tými dielami disponované alebo k ním prístupované za odplatu alebo, bez, alebo zadarmo, mali by sme tak či tak náš európsky projekt um, kúsiť e, komercionalizovať. Malo by to byť samozrejme otázka verejná, mm, spo, e, spojená s, archiva, s archiváciou. Takže mali by sme nejakým spôsobom konkurovať e, dostupnosťou. Google vyhráva rýchlosťou a má pripravené hotové riešenia a náš program ale je trochu iný. A ja by som odporúčal, aby sme skúsili vybudovať eh, jednoducho mm, systémy v jednotlivých členských štátov, eh, štátoch, tak aby boli rýchlejšie, aby boli kompatibilné s tým centrálnym systémom, aby sa tieto monitorovali, ale na jednej strane a na druhej strane, aby sa aby sme, ale na druhej strane nesmieme dovoliť, aby sme veľmi pozostávali za Google. A ešte raz chcem povedať, že uh, monitor, monitoring digitalizácie národných diel v národných systémoch je veľmi dôležitým bodom v celom tomto našom projekte. Ďakujem. Ja by som sa chcela pripojiť k slovám poďakovania, ktoré tu predniesli kolegovia na adresu pani Trupel ja zdieľam hlavné myšlenky jej správy. Myslím, že záležitosť ako Európeána a celý rad ďalších otázok spojených s internetom nás nutí inak rozmýšľať a klasť si základné otázky. Nutí nás to rozmýšľať inak preto, lebo keď uvažujeme o internetových záležitostiach, tak sa nemôžeme uzavrieť do svojich hraníc, pretože internet nemá hranice nech je to akokoľvek úžasný nástroj, dá sa veľmi ľahko zneužiť Chcem zdôrazniť tri základné otázky. Po prvé, dôležitosť ochrany autorov. Po druhé, rizika bezplatných služieb a dôsledky bezplatných služieb respektíve dopady týchto služieb na multikultúrnosť. Myslím, že to sú základné osy tejto správy. Avšak nachádzame sa v situácii, kedy vieme, že je nedostatok prostriedkov predovšetkým v oblastiach ako kultúra a vzdelávanie, Práve sme odhlasovali rozpočet, čiže je zbytočné, aby som to ďalej rozvádzala. Počuli sme, ako pani Kantan včera povedala, že v celom rade oblasti neexistuje dostatok prostriedkov, hoci samozrejme to nepovedala takto, ale niečo v tomto zmysle, takto to vyznelo z jej strany. A mám o to väčšie obavy v súvislosti s takouto témou, pretože ak v takýchto prípadoch nie je dostatok prostriedkov, vieme, kto si to odnesie, tak v oblasti kultúry, ako aj v oblasti vzdelávania. Odnesú si to tí, ktorí majú práve najobmedzenejší prístup k týmto nástrojom. Čiže ja mám obavy z budovania viacrychlostnej spoločnosti. Vznik viacrychlostnej spoločnosti to je skrátka dané tým, že nech budeme robiť čokoľvek, stroje ako Google sa budú rozvíjať. No a potom je tu otázka obsahu Európeány a spôsobu, akým by sme podporovali prístup k tomuto úžasnému kultúrnemu nástroju, e, ktorý predstavuje naše kultúrne dedičstvo, tak, aby nedochádzalo e, k tomu viacrýchlostnému rozvoju. Čiže otázky, o ktorých by sme mali paralelne uvažovať, spolu s Európeanou sú, sa týkajú spôsobov regulácií, pretože nech sa stane čokoľvek, Google sa bude rozvíjať ďalej. Vidíme, čo sa deje napríklad v Číne. Vidíme, ako Google spolupracuje s čínskym ekonomickým potenciálom. Čiže je potrebné vytvoriť akúsi reguláciu v tejto oblasti. A súhlasím s vašim hodnotením, čo sa týka rizík Eh, bezplatných služieb, ale ak nebudú bezplatné, tak to znamená, že budú podliehať nejakým poplatkom. No a to sa predstavuje zásadnú otázku na zváženie. To znamená, akým spôsobom zabezpečiť, aby aj naďalej všetci mali prístup k tejto úžasnej knižnici. Aby to návštevníkov neodrádzalo a opäť, aby tu nebol ten viac rýchlostný charakter, a ak chceme vybudovať nástroj, ktorý má mať pedagogické poslanie, tak aby tí, ktorí na to nemajú prostriedky, aby si nemuseli voliť iné nástroje, ktoré sú akosi komerčné, tak ako ste to tu popisovali. Mňa veľmi zaujíma otázka ochrany údajov. E, zaujal ma celý rad vystúpení týkajúcich sa spôsobov, akým mladí ľudia využívajú internet. My tu vo výbore pre kultúru a školstvo by sme sa tomu mali veľmi intenzívne venovať. Mali by sme sa zamerať na akési všeobecné vzdelávanie, tak, aby mladí ľudia chápali tie nebezpečia a tie riziká, ktoré vyplývajú z používania internetu. Ďakujem. Chcela som len doplniť, čo keby sme požiadali komisiu, aby e, z prostriedkov komunikácie boli vyčlenené nejaké prostriedky, aby sa mm, vyrábalo menej letákov, ale e, veci, e, ktoré predstavujú skutočnú komunikáciu. Čiže vlastne by ste nejakým spôsobom e, preorientovali peniaze z mm, rezortu pani Waldström. Pani Paladeli, ďakujem veľmi pekne za to, čo ste povedali o Európeáne. A po dlhom zozname komentárov už v podstate nemám toho veľa čo doplniť. Ale dopl- dovolte mi ešte raz e, sa vyjadriť k jednému dôležitému záväzku Európy a predovšetkým výboru pre kultúru. Priorita v oblasti digitalizácie a vytváranie európskej e, digitálnej knižnice v súvislosti s starými, so starými a so starými knižkami, ktoré už e, sú ťažko dostupné. Tým, že by sme ich digitalizovali a sprístupnili na internete, tak by sme naozaj e, poskytli mm, príležitosť nielen mladým ľuďom, ale aj iným európskym občanom, aby využívali, aby používali tieto knižky, ktoré sú veľmi hodnotné, natoľko hodnotné, že sú uzamknuté v knižniciach, ku ktorým nemáme prístup. Dôležitým aspektom Európeány by mohla byť práve digitalizácia a sprístupnenie e, cez internet e, k starým knižkám a k vzácným knižkám. A tu potom samozrejme nie je ani problém e, autorského práva a duševného vlastníctva. Toto je ďalšia možnosť vlastne zachovania týchto diel. Takže pýtam sa, či už boli uvede, urobené nejaké kroky týmto smerom. Máte v úmysle zahrnúť to do návrhu o Európskej digitálnej knižnici? Ďakujem. Ďakujem, e, pani Hannibal. Thank you. Um, um, um thank you. Ďakujem, pani Čupel. Myslím si, že to je veľmi zaujímavý projekt a má veľkú pôsobnosť. Odvedli ste dobrú prácu a je to všetko výborné, ale myslím si, že trochu opatrnosti by nezaškodilo pretože by sme si mali najprv ten rozsah pôsobnosti zadefinovať, pretože by bude inak obrovský, príliš veľký. Počúvam tu, že financie v podstate na to nemáme, jedna, jedine, že by sme sa dali do s Googlom a to asi nechceme. A myslím si, že je tu priestor pre zapojenie komerčného sektoru a prediskutovanie si to s ním, ale na začiatok by bolo užitočné zadefinovať si, čo presne chceme robiť. Samozrejme, že myšlienka digitalizovania kníh je fantastická ako taká a prínosov je tu veľa, pretože sú milióny a milióny kníh, ale práve preto treba veľmi jasne vytýčiť rozsah. A napok- napokon bude to naozaj tvrdá práca získať peniaze z verejných prostriedkov. Myslím si, že to bude asi náročné docieliť takéto niečo. A kým sa rozbehneme s touto úžasnou myšlienkou, chcela som takúto jemnú výstrahu. Veľmi pekne ďakujem za tieto rozličné návrhy a sú tu dve veci, ktoré treba vyjasniť pani Trupo s vami, spravodajkyňou, aký musí byť obsah Európeány. Nemôžeme tam dať všetko a čokoľvek. Musíme sa sústrediť e, na to, čo vieme urobiť lepšie ako iní. A potom na to, čo je európska duša a potom aj to, ako to všetko odfinancovať. Takže máme tu mnohé možnosti, možno by sme mohli komunikovať s rozpočtom, s ďalšími inštitúciami a treba si položiť otázku, ako zapojiť možno Európsku centrálnu banku, ako zapojiť sponzorov. To bude znamenať možno, že na každej stránke bude reklama coca coli alebo Mercedesu, ale sponzorstvo tak či tak v nejakej forme treba dosiahnuť, ktoré nás bude podporovať. A takto to treba celé nastaviť. Myslím, že by sme mohli hovoriť o rýchlom pohybe vopred, pred, pred, pretože ak to neurobíme rýchlo, ak nepretlačíme tento projekt, naši konkurenti nám vytrhnú spod nôh koberec, tak povediac. Myslím si, že to, čo robí Google a ako rýchlo to robí Google, to znamená, že získajú spotrebiteľov a my by sme nemali naozaj meškať a otáľať. Tieto nápady, ktoré sme tu počuli, sú všetky výborné. Ja si myslím, že sa môžem ďakovať, poďakovať pardon, za niekoľko podnetov. Môžeme to tak zovšeobecniť. Áno, Google um, môže ponúknuť takú digitálnu e, knižnicu. Google má určitú výhodu, napríklad výhodu rýchlosti, rýchleho dostupu. A spoločne e, sa to vytvára vlastne kreatívny kapitalizmus. Áno, ale má to aj tieto nevýhody. E, je to vlastne súkromný trh, ktorý je organizovaný a verejnosť na to nemá vplyv. Je len akcionárom a v určitej, ehm, určite, určitým spôsobom by sa to dalo povedať, že ich registračný zoznam nesplňa také vysoké štandardy, ako by sa ako by to malo byť pri skutočnom pojmovom vzdelávaní. Takže keď ide o mladých ľudí, o <clears throat> digitálnu, digitalizovanú knižnicu určite má určité Google určité výhody, ale má aj nevýhody. A okolo tohto sa točí naša základná diskusie. Diskusia, to znamená, že pokiaľ to nechceme ale stratiť, tak musíme byť veľmi rýchli, musíme byť politicky činní, musíme mať jasný koncept, ale musíme sa do toho aj veľmi vložiť. Ja si myslím, že uh, okrem tej diskusie, ktorou my tu ako kultúrny výbor vedieme, že máme vlastne dve jasné požiadavky, tak ako povedala Doris Pak záverom, ale to je, ale ďalšia vec je takisto spolupráca s ministerstvami kultúry v našich krajinách, aj s ministrami financí, financí pretože pokiaľ uh, to nezvládneme predať ako našu, našu spoločnú úlohu, potom e, to bude vyzerať tak, že v Bruseli teda zakladajú nejakú Európánu, nech, Európanu, nech, sa, nech si robia, čo chcú, tak potom sme strátili. Jednoducho všet, všetky členské štáty spolu aj s ministrami kultúry musíme pracovať paralelne na tejto téme a jednoducho čo sa týka diskusie s ministrami financí, Takže aj pri každej diskusie Hans Peter Martin o tej review. Áno, ja chcem e, dostať určité ťažiska, ťažiskové body, ale bez diskusie s ministrami financí sa nám to jednoducho nepodarí. A pokiaľ by sme dostali nejaký politický pohyb, aby sme mohli jednať, musíme to mať e, premietnuté do politiky členských štátov ktoré nakoniec rozhodujú. Takže my musíme viesť širokú politickú diskusiu nie len tu v parlamente, ale aj s inými inštitúciami, ktoré sa na to musia pozitívne podielať. Takže boli tu už e, uvedené všetky možné modely, čisto teoreticky, <clears throat> ale politicky, prakticky si myslím, um, sa hovorilo o štátnom financovaní, aj keď pretože v jednotlivých členských štátoch boli štátom financované štátne knižnice za férový e, prístup tak, aby sa aj menej majetní mohli dostať k dobrým knihám a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto všetko nepovažujem za veľmi reálne, aj keď to by som to možno považovala za želateľné, aby sa v Európe urobil takýto príklad. Ale tým, a samozrejme, že ale tým, že všetko musí ísť veľmi rýchlo, nepovažujem štátnu financ- štátne financovanie za um, reálne. Dobre, možno, že financovanie eh, z verejných prostriedkov a zo štátnych prostriedkov na Európskej únie, na úrovni Európskej únie eh, z prostriedkov, ktoré sme dostali od členských štátov, ale na druhej strane to musí byť členské štáty a ich inštitúcie, ktoré by zaplatili túto digitalizáciu a potom by sa tie digitálne hodnoty uh, um, poskytli Európáne. Nož, toto je vlastne ten uh, eh, rozpráv spor aj členských štátov a myslím si, že by sa mohlo dohodnúť na tom, že eh, buď eh, urobia členské štáty viac, alebo poskytnú viac peňazí Európskej únii na tento projekt, pokiaľ chcú, aby sa toho projektu vôbec niečo bolo. Samozrejme, <clears throat> musíme ale jasne stanoviť predpoklady, jasne stanoviť podmienky na akom základe e, budeme konať. E, samozrejme, pokúšame sa získať aj e, prostriedky zo súkromných zdrojov, ale ako Doris povedala, až do IEB môžeme môžeme nejakým spôsobom nadobudnúť prostriedky na Európskej únie, ale keď budeme vedieť, že to, a musíme si byť toho vedomí, že to je investícia do budúcnosti v zmysle vzdelávania a práva na e, prístup ku kultúre a mali by sme to vlastne postaviť tak, že mm, sú aj ďalší v tomto investičnom prostredí, prostredí ktorí vedia, že a je to investícia do budúcnosti. Možno, že by sme si mali premyslieť, možno by som mala v rámci mojej správe začať určitú kampaň v rámci celej spoločnosti a s členskými štátmi a, a urobiť tú kampaň pod názvom Need Europeana. To znamená, že všetci by sa mali pokúšať získavať určité finančné prostriedky tak, aby sme tento projekt nestratili. Takže samozrejme s týmto ohľadom je to aj Európske verejnoprávne, eh, Európske verejnoprávna televízia, ktorá je financovaná, financovaná z časti z, tele, eh, z reklamy, ale na druhej strane samozrejme sa eh, kladú veľké veľký dôraz na podmienky a obsah a na a tu by sa dalo takisto naformulovať, ako by sa to dalo urobiť. Ale vo všeobecnosti samozrejme vieme, že to nie je jednoduché, ale povedať, že vo všeobecnosti povedať, že urobme to tak ako Google, ale európskejšie, teda financovať sa z reklamy. Myslím si, že toto by sme, tak tým smerom by sme sa nemali uberať. A to som povedala, myslím, aj na začiatku diskusie. Teraz krátko k otázke kondícií a copyrightu. Nie, nechceme viesť teraz diskusiu o autorských právach, ale samozrejme trošku áno, aj vo vzťahu k Európáne, pretože to je dôležité. Napríklad vysokoškolskí e, profesori, e, poznám niekoľkých osobne, ktorí povedia, že nemám nič proti tomu, nemám nič proti tomu, aby moje diela boli na nete. On, a samozrejme, on má ešte iný zdroj príjmov, takže nemá nič proti tomu, aby sa jeho diela zadarmo poskytli, ale sú ľudia, ktorí z toho jednoducho žijú. A to, čo chcem povedať, to je to želanie autorov. Buď teda súhlasia s tým, aby sa to dalo na net zadarmo, alebo teda halt nie keď si chcú uplatňovať nároky vyplývajúce z ich autorských práv. Ja som len proti tomu, aby sa ja teda nechcem, aby sa, um, do, aby sa um, priamy a bezplatný prístup uh, dial bez uh, ohľadu na to, čo si autor myslia, takže musíme rešpektovať ich želanie v tomto smere. Dobre, takže Vieme, že za posledné roky sa urobilo aj e, v rámci takýchto projektov veľa dobrého a máme 10-percentný rezervný fond. Ehm, čo... Ehm, modely, o ktorých sme teraz hovorili, a je potrebné e, ich vybalansovať. To znamená, že viac štátnych prostriedkov v európskom rozpočte aj zo strany členských štátov, EIB, sponzory, e, rôzne partnerstva. Musíme ale vyrokovať dobré e, kondície. Nemáme veľa času, nesmieme strácať čas a musíme veľa urobiť. Myslím si, že Um, ďakujem, čo som, čo som predtým povedala uh, o tých uh, e, letákoch. Samozrejme, ďakujem, sa za, ďakujem za opravu. Bolo to tak laxne formulované z mojej strany, ale mali by sme e, sa od seba mnohé naučiť a mali by sme spolupracovať. Ale ja, som, ja musím skonštatovať, že my tu máme zástupcu komisie, pána Formana, a možno, že by mohol tiež zareagovať na diskusiu, ktorú si teraz vypočul. Yes, thank you, Chair. I will be brief. Um... Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť stručne. Predovšetkým by som chcel uvítať rozhodnutie Európskeho parlamentu byť pracovať správu k tejto téme. Ako som počul od rôznych ľudí, ktorí tu rečnili, sú tu naozaj zásadné záležitosti, aby sa európske kultúrne dedictvo sprístupnilo pre občanov na internete, či už to bude pracovné alebo pre voľný čas, závisí od Kúčelu. Myslím si, že tu a teraz e, diskusia o Google aj všeobecná diskusia o autorských právach je na mieste. Google v Amerike naozaj otriasol spoločnosťou, a bol to ako keby budíček, a stmelil spoločnosť, ktorá sa na tento poput e, roz, rozbehla. Máme 4,5 milióna objektov na internete, staré vzácne knihy, zaujímavé tlače. Skúste sa tam pozrieť. Choďte na internetové stránky a uvidíte tam už na Európeáne veľa obsahu, takže ten potenciál e, akým by mohla byť aj Európeana, pretože Európeana je zatiaľ len prototyp budem úzko spolupracovať s spravodajkyňou aj s tieňovými spravodajcami, ak si tak budú želať a sme pripravení pomôcť vám s týmto projektom, kedykoľvek budete chcieť. Tešíme sa e, s vami na prácu, ktorá sa vykoná po tom, čo sa uzavrie táto správa. Treba nastaviť harmonogram a procedurálny postup. Sme vám k dispozícii. Ďakujem. Teraz e, ďakujeme pánu Formanovi a zástupcovia rady by možno tiež sa chceli vyjadriť, pretože ministri kultúry a ministri financií majú čo povedať v tejto veci. Tak ako povedala Helga, bez záujmu o túto myšlienku Európeány naozaj zostane len myšlienkou. Ďakujem vám za diskusiu, ktorá bola podnetom pre všetkých aktérov. Teraz môžeme túto diskusiu uzatvoriť a teraz v podstate čakáme na pána komisára Orbána. Bolo by to bod 10. <clears throat> Pán Orbán tu chcel byť o 10. A viete, že pán Orbán je zodpovedný za multilingvizmus, jazyčnosť. Poprosím podpredsedov, aby zaujali miesto tu hore pri predsednícom stole.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 Dobre, takže prejdeme teraz um, k rokovaciemu k novému roko- bodu rokovania. Máme do pána komisera, viete, že je zodpovedný za multilingvizmus. Je to kľúčovým elementom Európskej únie. Uh, my v parlamente máme, ako všetci viete, hovoríte vo svojom materinskom jazyku a dostať všetky dokumenty v našom materinskom jazyku. Áno, vidíme, že sme veľmi usilovní a chceme presadiť a pokúšame sa presadiť v Európe systém systém materinského jazyka a plus ďalšie dva cudzie jazyky, teda jazyk suseda a plus ďalší jazyk ako lingua franca. Takže, pán komisár, myslím, že nám môžete poskytnúť taký prehľad tej práce, ktorú ste uh, Eh, vykonali aj v oblasti, ktorá možno nebola, ne, nebude potom pre vás relevantná. Eh, v, my sme mali, my sme v minulom volebnom období, alebo uplynulom volebnom období ehm, mali eh, rezolúciu a podvením vás k Grasamoru na tému multilingvizmu Pán komisár, možno by ste nám mohli povedať a načetnúť niekoľko tém, o ktorých si myslíte, že by, ste, že by boli pre nás ako výbor, ktorý má na starosti aj tento, túto viacjazyčnosť, aby boli pre nás tieto témy dôležité. Pán komisár, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Honorac membri, Až do recent Vážené dám, dámy a páni, äh, Srdečné blahoželanie, pani predsednička. dumneavoastră. Acord o mare importanță dialogului structural. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem, že ste ma sem pozvali. Myslím si, že štrukturálny dialog e, s poslancami je veľmi dôležitý nielen v tomto výbore, ale aj v iných. Dnes máme hodnotnú príležitosť podeliť sa o skúsenosti z našej spoločnej práce a dozvedieť sa vaše názory na úsilia komisie. Odkedy ma vymenovali za prvého komisára pre viacjazyčnosť, snažil som sa o navodenie prínosov rozličných jazykov, v medzikultúrnom dialogu, o prínose jazykov pre spôsobilosti, zručnosti, mobilitu, konkurencieschopnosť. A to sú len tie najdôležitejšie aspekty, ktoré som práve vymenoval. Rád by som začal načrtnutím mojich prvých iniciatív vytýčiť politiku viacjazyčnosti. Potom vám stručne popíšem najdôležitejšie úspechy a napokon uzavriem svoj prejav výzvami, ktoré stoja pred nami v nasledujúcich rokoch. Aby bolo možné vytvoriť politiku viacjazyčnosti, bolo nevyhnutné a zároveň to veľmi veciam pomohlo, vziať do úvahy všetky námety, nápady a názory aktérov. Začal som takouto inventúrou odporúčaní, najmä dvoch skupín na vysokej úrovni. Boli to expertné skupiny, skupiny osobností. Prvá bola skupina o viacjazyčnosti na vysokej úrovni, High Level Group on Multilingualism. Mnohé námety tejto skupiny zahrňali vyučovanie všetkých jazykov, vrátane regionálnych jazykov, minoritných jazykov alebo jazykov emigrantov. Po druhé, som konzultoval s nezávisnou poradnou skupinou intelektuálov, ktorú nazývame skupina Maluf, Maluf Group, ktorá preskúmala úlohu jazykov pre integráciu v integrácii a v medzikultúrnom dialogu. Poprosil som aj ministrov vzdelávania a školstva jednotlivých členských štátov EÚ, aby sa zúčastnili na konferencii a podelili sa s nami o tom, aké záväzky mienia si vziať na svoje predplecia v oblasti viacjazyčnosti na vnútroštátnej úrovni. Mimochodom, toto bola prvá debata, prvá rozprava ministrov na túto tému. Vypočul som si aj názory Ostatných inštitúcií a aktérov a zúčastnených strán na to, aké kroky by viedli v ústrety potrebám občanov. Takisto váš výbor pre kultúru bol prínosom. Založil som podnikateľské fórum pre viacjazyčnosť, ktoré zasa spája odborníkov, a od ktorých som sa chcel dozvedieť vplyv viacjazničnosti na rozvoj podnikania v Európe. Aký bol výsledok všetkých týchto rozsiahlých príprav? Čo som doteraz dosiahol? V septembri 2008 komisia prijala oznámenie, ktoré sa nazývalo Viacjazyčnosť aktívum pre Európu a spoločný záväzok. Tento dokument zhrnul všetky hlavné posolstvá a odporúčania. A ešte dôležité je, že vytýčil hlavné smery rozmanitých európskych politík, ktoré podporujú viacjazyčnosť. Hlavným posolstvom bolo, že kultúrna a jazyková diverzita v Európe je kľúčom pre identitu každého Európana, kľúčom k európskej identite. Preto sa považuje za aktívum nie, ako bar- nie za bariéru a vyžaduje si spoločné aktivity na podporu tohto aktíva. Jedným z hlavných cieľov našej stratégie je zrealizovanie barcelonských cieľov z roku 2008. Konkrétne, aby každý občan Európy mal šancu naučiť sa okrem svojho materinského jazyka dva cudzie jazyky už od raného veku. Rada pre vzdelávanie potvrdila tento svoj cieľ e, vo svojom uznesení z novembra 2008. Komisia mala vypracovať opatrenia v rámci novej rámcovej politiky viacjazyčnosti, pričom by sa vzali do úvahy jazykové potreby občanov a inštitúcií. Vaše uznesenie z 24. marca 2009 tiež podporilo našu politiku jazyčnosti, pretože malo za úmysel podporiť materinský jazyk plus dva cudzie jazyky v systéme vzdelávania a školstva. Čo je symbolom Európy? Je to veľké množstvo jazykov, rozmanitosť jazyková kultúr. Každý jazyk odráža jedinečný spôsob myslenia nesie v sebe kultúrnu pamäť, literárne dedictvo a je právoplatnou bázou kultúrnej identity. Rešpektovanie jazykovej rozmanitosti je samotnou základňou európskeho ideálu. Máme tu spoločný pocit, že patríme do vedna, spoločný pocit, že vítame jazykovú a kultúrnu rozmanitosť. A tento pocit je mocnou protilátkou proti intolerancii a konfliktom. Mnohé jazyky, ktorými sa hovorí v Európe, slúžia ako most k iným ľuďom a otvárajú dvere do iných krajín, do iných kultúr, podporujúc tak vzájomné porozumenie. Vaše uznesenie o viacjazyčnosti tu v parlamente podporuje tento názor, najmä čo sa týka jazykov menšín a regionálny nepoužívaných jazykov. Všetky jazyky sú kultúrnymi aktívami, ktoré treba chrániť a pestovať. Jazyková rozmanitosť je aj zdrojom prínosov pre všetkých a prosperity je tu veľmi jasné spojivko medzi ovládaním jazykov a zamestnateľnosťou. Či veľké, či malé firmy, všetci hľadajú ľudí, ktorí hovoria viacerými jazykmi. Cudzí jazyk má pridanú hodnotu pre akúkoľvek európsku firmu, hoci je to najmä angličtina, ktorá má stále veľmi dôležité miesto v medzinárodnom obchodovaní ale nestačí na to, aby splnila všetky potreby súčasnosti. Ďalší krok sme urobili v septembri tohto roka, kedy sme založili pracovné skupiny, ktoré majú spolupracovať s malými a strednými podnikmi a s odbormi a majú analyzovať tú najlepšiu existujúcu prax a porovnať konkurencieschopnosť európskych firiem, najmä tých malých a stredne veľkých, pretože často práve tieto firmy nemajú dostatočné zdroje. Nezastavili sme sa na hraniciach Európskej únie, pretože si uvedomujeme, že žijeme v globalizovanom svete. A preto musíme byť schopní pochopiť jeden druhého aj mimo hraníc nášho kontinentu a toto je kľúčovým strategickým cieľom politiky viacjazyčnosti. Podpísali sme spoločné vyhlásenia o viacjazyčnosti s Čínou a Indiou. To bol naozaj veľký úspech. A čoskoro sa stretnem opäť so svojimi čínskymi partnermi na frankfurtskom knižnom veľtrhu. Uvedomujem si, že dialog s takýmito krajinami nemusí byť vždy jednoduchou záležitosťou, ale napriek tomu máme mnoho spoločných záujmov a môžeme sa poučiť zo skúseností jeden od druhého. Program Komisie pre celoživotné vzdelávanie na roky 2007 a 2013 je nástrojom na dosiahnutie týchto cieľov. Existujú aj iné nástroje, napríklad Erasmus Mundus alebo Culture Program, kultúrny program, ktoré podporujú jazyky v tretích krajinách. Chceme však zájsť ďalej za hranice programov, za hranice geografických hraníc a chceme využiť externé vzťahy Európskej únie s ostatnými krajinami a zabezpečiť, aby viac jazyčnosť sa stala prierezovou črtou všetkých európskych politik. Literárne preklady vo všetkých svojich formách sú takisto dôležitým prvkom pri otváraní sa kultúr a myslí ľudí v celej Európe i národov Európe. V rámci naš, našej pôsobnosti komisia podporuje úlohu, ktorú hrá preklad literatúry. Aj predseda Barozo a ja sme odštartovali rozpravu, celoeurópsku rozpravu o dôležitosti knižných prekladov, prekladov literatúry ako nástroja integrácie a komunikácie medzi európskymi kultúrami. Rád by som e, spomenul aj interné iniciatívy viac jazyčnosti. 1. januára 2007, keď som prevzal svoj úrad, sa Európa rozšírila o tri oficiálne jazyky. Teraz je celkový počet úradných jazykov Európy 23. Týmito troma novými jazykmi bola bulharčina, írčina a rumunčina a boli úspešne integrované do európskych inštitúcií. Dosiahli sme dokonca nový rekord v produkcii preložených strán. Za menej ako 3 roky sme vyprodukovali vyše 5 miliónov strán prekladov, čo nebolo žiadnym kompromisom s kvalitou, s našou snahou o dokonalosť za kvalitu tohto prekladu, pretože sme zároveň zaviedli nové opatrenia a metodiky, ktoré zlepšili proces prekladu a produkt prekladu pretože v záverečnej fáze chceme vždy, aby produkt prekladu bol dokonalý, výborný. Aby sa nám darilo udržiavať takýto vysoký štandard, vysokú kvalitu našich služieb, požiadal som generálne riaditeľstvo pre tlmočníkov, aby zvolali fórum reflexií o viacjazyčnosti a vzdelávaní tlmočníkov, aby preskúmali potreby súdnych tlmočníkov a spôsoby, akými by sa príprava týchto tlmočníkov mohla zlepšiť. Na začiatku roku 2009 ten, toto fórum reflexií vypracovalo správu, kde boli odporúčania pre univerzitné osnovy súdneho tlmočenia. Navrhli sme dokonca rámcovú smernicu, v tejto oblasti, pretože som si plne vedomý toho, že potreby inštitúcií sú stále vyššie, než koľko tlmočníkov a prekladateľov môžeme zamestnať so súčasnými zdrojmi. Mojím cieľom je dosiahnuť trvalo udržateľný systém, najmä keď predpokladáme, že počet oficiálnych úradných jazykov sa ešte v budúcnosti zvýši. Tento cieľ sa dá dosiahnuť len vtedy, ak zlepšíme existujúce metodiky, technológie, ale v neposlednom rade aj zdroje, finančné zdroje pre jazykové služby. Jesť efektívnejšie spôsoby na zosúladenie zdrojov, technológií na jednej strane a dopytu po službách na strane druhej. A musíme zapojiť všetky zúčastnené strany do tohto procesu. Urobili sme odvážny krok vpred pri podpore viacjazyčnosti, ale napriek tomu nás čakajú veľké výzvy v nasledujúcich rokoch. Od začiatku komisia zdôrazňovala spoluprácu s členskými štátmi na základe zásady subsidiarity. Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby všetky ciele boli spoločnými cieľmi európskych členských krajín a k tomu nám pomáha zásadná vec, kľúčová vec, štrukturovaný dialog v rámci občianskej spoločnosti a podnikateľského sektora. Je to milníkom pri stratégii komisii, komisie, ktorá podporuje viacjazyčnosť. Ako som už spomenul, neformálne vzdelávanie, kultúra, média, sociálni partnery a ďalšie prvky, to, je, to všetko tvorí to, čo sa snažíme spoločne dosiahnuť. Sú to prvky skladačky a všetky tieto skupiny, ktoré súvisia s vyučovaním jazykov, každá prinesie svoj špecifický prínos do procesu tvorby tejto politiky. Takisto skoré začatie vyučovania jazykov je vysokou prioritou pre komisiu. Je to už dokázané, že ak sa dieťa začne jazyk učiť v ranom veku, pozitívne to ovplyvní osobnostný vývoj dieťaťa. Preto komisia odštartovala informačnú kampaň, ktorá je zameraná najmä na rodičov. A v rámci nej budeme podporovať výskum a výmenu dobrých praktik na celoeurópskej báze. Teraz budem hovoriť o podpore emigrantov. V roku 2008 sme už vyhlásili, že emigranti by sa mali naučiť jazyk hostiteľskej krajiny, pretože týmto spôsobom budú mať pocit, že patria do tejto krajiny a že im to poskytne istú ľudskú dôstojnosť. Toto sú kľúčové zložky úspešnej integrácie a medzikultúrneho dialogu, ale musíme ísť ešte ďalej. Členské štáty by mohli nájsť spôsob, ako rešpektovať emigrantov tým, že by našli isté priestory, isté spôsoby, ako by sa dali používať rodné jazyky emigrantov v, pri podnikaní, vo firmách, pretože jazyky tretich krajín sú všetky užitočné na to, aby posilnili prítomnosť európskych firiem na svetovej scéne. Všeobecná téma vyučovania jazykov migrantov a emigrantov bude preskúmaná v rámci strategického rámca pre európsku spoluprácu vzdelávania a školstva, teda e ET 2020. Dôraz sa bude klásť na to, že jazyk hostiteľskej krajiny treba sprístupniť ľuďom z iných jazykových rodín, vrátane emigrantov a migrantov a zároveň bude pozornosť venovaná hodnotám rodných jazykov týchto ľudí. Máme program celoživotného vzdelávania, ktorý tiež prispel k podpore učenia sa jazykov, či už formálne alebo neformálne, v rámci oso- špeciálneho vzdelávania. A pretože vidíme jazyky, ovládanie jazykov ako základnú podmienku mobility. Nedávno pán predseda Barroso navrhol iniciatívu, ktorá sa nazýva Mladí v pohybe, Youth on the Move. A je to niečo ako program Erasmus pre všetkých. Tento program Mladí v pohybe umožní všetkým mladým ľuďom, aby časť svojich školských rokov strávili v iných krajinách, členských krajinách EÚ, pretože to pre nich bude úžasnou príležitosťou na posilnenie jazykových spôsobilostí. A v roku 2011 sa budeme snažiť zorganizovať ministerskú konferenciu, ktorá vyhodnotí pokrok a napredovanie smerom k barcelonským cieľom, ktoré som spomenul už na začiatku svojho prejavu. Táto konferencia pripraví všeobecnú revíziu politiky viacjazyčnosti na ministerskej úrovni. Lehota je rok 2012. Samozrejme, že aj Európsky parlament bude hrať dôležitú kľúčovú úlohu v tomto celom procese revízie. Všetko to ukazuje, že sme naozaj prešli dlhú cestu za ostatných 2,5 roka pretože sme začali takmer na zelenej lúke bez tradícií a v podstate na začiatku bolo úsilie jednotlivca. Ale podarilo sa nám vytvoriť istú dynamiku a prímeť k spolupráci mnohých aktérov a zainteresované strany. Som si pres, som presvedčený, že takáto politika si zaslúži všetky úsilia, ktoré sme schopní vyvinúť. Keď cestujem po Európe a hlásam viacjazyčnosť, som naozaj osobne presvedčený, že toto je správna vec. A vidím, že ľudí to veľmi zaujíma a že táto politika je im blízka, preto si myslím, že túto dynamiku musíme udržať a zabezpečiť informovanosť a prierezovú víziu viacjazyčnosti zapracovať do rozličných politík Európskej únie. Som si istý, že tí z vás, ktorí sú blízko pri európskych občanoch, máte ten istý názor ako ja. Pretože viacjazyčnosť odráža prosperitu, ovplyvňuje vzájomné porozumenie, medzikultúrny dialog, aj integráciu v našich spoločenstvách. Myslím si, že v budúcnosti budeme potrebovať väčší rozpočet, viac zdrojov a naozaj skutočné inovatívne riešenia. To sa týka tak externých ako interných jazykov Európskej únie. Som si istý, že vy ako legislatívna aj rozpočtová ustanovizeň prispejete k tejto politike Európskej únie a teším sa na vaše poznámky k tejto veci. Veľmi pekne ďakujem, pán komisár, za vašu politiku, ktorú ste nám tu predostreli, za informácie o tom, čo ste urobili a za to, čo máte v úmysle ešte urobiť. Myslím si, že vo vašej prezentácii bolo jasne vidno, že viacjazyčnosť potrebuje viac finančných zdrojov. A povedali ste zároveň, že angličtina síce má potenciál byť akýmsi základným menovateľom na scéne, ale nestačí na všetko. Preto sa deti musia učiť viac jazykov ako len angličtinu. Spomenuli ste aj to, že e, deti emigrantov treba zaintegrovať tak, že sa zároveň budú učiť aj svoj materinský jazyk, aj jazyk hostiteľskej krajiny. Pretože vždy žijú medzi dvoma svetmi. Sú tu ďalšie dôležité veci, ktorých ste sa dotkli a na to by zareagovali ostatní poslanci. Nech sa páči, pán Cver. Ďakujem vám za slovo, vážený pán komisár. Ja by som vám zaprvé chcel mm, poďakovať za toto veľmi obsiahle zobrazenie vašej práce. Myslím si, že pred e, troma rokmi bolo veľmi dobre, keď sa komisia organizovala na novo a vytvorila túto oblasť a ja chcem vám pogratulovať k vynikajúcemu predstaveniu aj promotion jazyčnosti v rámci Európskej únie. Ja mám taký podnet, um, v budúcich rokoch, respektíve komisia už pripravuje taký jazykový indikátor a tu je to pokus o porovnanie jazykových kompetencií v rámci Európy. Na začiatku bude určite existovať istá, istá, istá e, fáza e, porovnávania, e, istá fáza pokusov, kde vlastne, e, ktorá sa bude týkať len niekoľkých jazykov, ale potom by som si želal, aby sa na tom podielali všetky európske jazyky. Neviem, či to súvisí nejako aj s financiami, ale v každom prípade som za to, aby to neboli len oficiálne európske jazyky, ale aj jazyky e, susedov, respektíve jazyky, s ktorými um, Európania sa dostávajú do styku možno si spomínate na našu spoločnú konferenciu, kde sa takisto hovorilo o tom, kde, je libanonský libanonský spisovateľ hovoril o tom, aké dôležité je učiť sa jazyk svojho suseda, pretože až potom vzniká taká správna koexistencia. Preto to, že stredí e, sa určite e, jazyk z menšiny, jazyk svojho suseda a tak ďalej. Takže pokiaľ by sme chceli podporiť takúto jazykovú kompetenciu v Európe, pre všetky medzi mladými ľuďmi, potom musíme podporiť aj tieto jazyky. Takže nie len e, tie veľké jazykové skupiny, ale aj jazyky ostatných. Ďakujem. Teraz pán Fizas. Muchas gracias, señora presidenta, y Ďakujem pani predsednička, ďakujem pán komisár za tieto mimoriadne zaujímavé informácie v oblasti viacjazyčnosti a multikulturálnosti. Pre mňa to je takisto zaujímavá, lebo ja mám za sebou um, zvláštnu politickú kariéru. Ja som Španiel, katalánec, ale práve v oblasti Madridu som bol 6 rokov ministrom kultúry a bolo mimoriadne zaujímavé to, čo ste hovorili. A myslím si, že je skutočne veľmi dôležité učiť sa jazyky. Ja viem, ako to prebieha v Madride. My máme viac jazyčné školy. Pre našu mládež to má eminentný význam ale takisto môžem povedať, že sa nemôžeme obmedziť len na výuku a učenie sa najrozšírenejších jazykov, ale všetkých jazykov, ktoré máme v Európe. Potom išlo takisto o podporu um, jazykov um, migrantov, ale <clears throat> samozrejme nesme zabudnúť na to, že aj migranti sa musia naučiť najskôr e, jazyk jazyk e, krajiny, do ktorej píše v Španielsku sú štyri jazyky. Španielčina, katalánčina, ktorou hovorí takmer 10 miliónov ľudí, potom máme baskičtinu a galičtinu. Tieto jazyky sa používajú vlastne v obmedzenom rozsahu. A okrem toho samozrejme e, sú tu ďalšie krajiny, ďalšie jazyky, ktoré sa hovoria v obmedzených um, obmedzenom rozsahu, napríklad maďarčina e, na Slovensku a tak ďalej. Ide o uznanie týchto jazykov a samozrejme tu je potrebné sa skutočne snažiť. Je to otázka ľudskej dôstojnosti e, práve čo sa týka migrantov, e, tak tu je to mimoriadne dôležité, aby sme im to preukázali. Áno, ďakujem, pán Vízas. Teraz pani Hannibal. I mean, I, I find... Ďakujem. To je naozaj zaujímavé. Ja som síce rodina angličanka, ale prirodzene samotný tento fakt sa stal pre mňa problémov, pretože ma zaujal audit indikátorov toho, čo sa vlastne učí v európskych krajinách, aké cudzie jazyky. Pretože v Británii bolo veľmi ťažké vziať vážne učenie sa iného cudzieho jazyka, pretože angličania nevidia túto potrebu. Ale zároveň to ide proti tomu, o čom tu hovoríme. Chcem sa preto spýtať, okrem iného, čo robí rada, čo robia jednotlivé členské štáty v tejto veci, pretože napokon školský systém v jednotlivých EU krajinách bude musieť zareagovať a zaviesť učenie dvoch cudzích jazykov na svojom vnútroštátnom priestore. Súhlasím s tým, čo ste povedali o jazykoch emigrantov. Mám osobnú skúsenosť s tým, keď som bola v školskej rade v jednej škole v Londýne. Mali sme 39 jazykov, ktorými sa v našej škole hovorilo. A to je niečo, čo si treba uvedomiť a čo si treba vážiť. Samozrejme, že emigranti musia sa naučiť jazyk hostiteľskej krajiny. To je absolútna požiadavka, o ktorej sa nediskutuje. Ale rešpektovať ich vlastné jazyky a podporovať a posilňovať učenie sa aj v týchto jazykoch ako nástroja integrácie, to máte pravdu, že je to správny nástroj. Aj v iných častiach sveta určite to bude výhodou, ale treba to jednoducho uvedomiť si a pomenovať. Veľmi ma zaujalo, čo povedal môj španielský kolega o jazykoch menšín v Španielsku. Vo väčšine krajín v Európe žijú menšiny, ktoré hovoria inými jazykmi. Ale jazyky napríklad ako veľština naozaj bez podpory by neprežili. Bolo by veľmi pekné, keby sa nám podarilo založiť istý fond, ktorý, ktorý by pomáhal rozvoju minoritných jazyk v rámci jednotlivých členských krajín EÚ, pretože to by podporilo kultúru. Ďakujeme pani Haniboj. A teraz má slovo pani Tutiš Flis. Elnök asszony, biztos úr, stimáté domnule komisár. Ďakujem, vážený pán komisár. Ja som rumúnsky Maďar. Čiže som naozaj s veľkým záujmom počúval, čo ste povedali a chcem vám k tomu zablahoželať. Vaše úsilia sú pozoruhodné pod vašim vedením. Bolo dosiahnutého toho veľmi veľa v uplynulom období, takže ja naozaj môžem uvítať aj skutočnosť, že síce v obmedzenej forme, ale predsa ste sa spolu podielal na tom, že nové jazyky, gaelčina a škočtina, teda irčina a škočtina, takisto boli zahrnuté do medzi európske jazyky oficiálne. Čo sa týka používania jazykov, máme mm, národné jazyky, máme jazyky kandidátskych krajín a máme jazyky tretích krajín, o ktorých môžeme diskutovať. Čiže toto sú tri aspekty našej diskusie. A tieto tretie štáty, tieto jazyky tretích krajín ste takisto spomenuli. Predovšetkým e, vo výbore DROA sme sa zaoberali Eh, intolerancii voči menšinových eh, jazykov, napríklad eh, ingurština. Všetci ste počuli o diskriminácii v Číne voči Ujgurom. Čo sa týka prístupových kandidátskych krajín, ako napríklad Srbsko, mohol by som spomenúť aj Ukrajinu, je to tak, že maďarčina, respektíve rumunčina sú dosť diskriminované jazyky. Na Ukrajine by sa dokonca dalo povedať, že používanie menšinových jazykov ako maďarčiny alebo rumunčiny sa v podstate vykinožuje a naprosto sa znemožňuje používanie týchto jazykov. Takže ja by som požiadal komisiu, aby ehm, naozaj venovala veľkú pozornosť tomu, čo sa deje v týchto oblastiach. Napríklad v Srbsku sa diskriminujú rumúnsky občania, ktorých identita ktorých rumúnska identita vôbec nebola uznaná. V Moldávsku e, boli docielané pokroky, pretože premiér Moldávskej republiky sám povedal, že už nebude existovať moldávsky jazyk, ale rumunčina sa zavedie ako oficiálny úradný jazyk. Teda rumunčina bude zakotovaná ako oficiálny úradný jazyk. Čo sa týka členských štátov, tu by som chcel poukázať na Slovensko. Jazykový zákon je pre nás naprosto neakceptovateľný pre Maďarov. Je to fašistický prístup, ktorý mm, bol aplikovaný v 30. rokoch v Rumunsku alebo e, pod Frankom, kde sa, zakazovala, e, kde sa zakazovalo používanie menšinových jazykov. A myslím, že e, stanovisko EÚ je také veľmi vágne, nejasné. Postkomunistické Slovensko zaviedlo jazykový zákon, proti ktorému treba veľmi razantne vystúpiť. Ďalej chcem ešte spomenúť Macedónsko, čo sa týka jazykových otázok na tomto mieste a chcel by som požiadať pána komisára, aby popri veľkých európskych ideáloch sa poukazovalo aj na konkrétne príklady, ako napríklad maďarské univerzity v Rumunsku, alebo napríklad zákaz e, používania menšinového jazyka čangov. Myslím, že by sme sa mali intenzívnejšie zaoberať takýmito konkrétnymi príkladmi. Ďakujem vám. Ďakujem, pán Tökeš. Pán komisár Orbán, ja by som chcela načrtnúť otázku, ktorú trochu spomenul pán Tökeš, pretože vo vašom prejave ste spomenuli kontext a spoločné vyhlásenie o multilingvizme s Čínou a Indiou. A z toho dôvodu by ma zaujímalo, keď ste diskutovali s čínskymi úradmi o otázke multilingvizmu, viem, že viacero čínskych študentov študuje európske jazyky a niekedy sú naozaj brilantní v týchto európskych jazykoch, ale na druhej strane vieme, že v Číne, vo veľmi multinárodnom štáte, pre Tibetanov, alebo už ste uh, spomenuli Ujrgovcov, nie je také ľahké hovoriť vlastným jazykom, uh, získať vzdelanie vo vlastnom jazyku, napríklad Ujgurci, takže by ma zaujímalo, že či pri vašich zasadnutiach s Číňanmi spomenuli ste, že to nie je vždy s nimi ľahké. Zaujímalo by ma, či e, sa dotýkate aj tohto problému multilingvizmu v rámci Číny. Teraz pán Takola. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi komisárovi Orbánovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol na tému viacjazyčnosť. Boli to veľmi rozsiahle úvodné slova. Bol to vynikajúci prejav môžem konštatovať, že jazyk predstavuje základ, na ktorom chceme budovať. A my sme o tom presvedčení. Európa občanov podlieha kultúrnemu kontextu, ktorý je veľmi dôležitý a jeho súčasťou je samozrejme aj jazyk. Na základe výučby jazyka človek lepšie spozná aj kultúru a na základe toho vzniká vzájomná dôvera. Toto je to, čo potrebujeme v rámci celej Európy, e, spoločnosti občanov, vnútorný trh, vonkajšia politika zohrávajú takisto dôležitú úlohu, ale samozrejme ten e, pocit e, občianstva predstavuje akýsi základ z toho celého. A ja by som chcel vyjadriť jednu myšlienku. za uplynulé tri roky um, bola zdôrazňovaná táto téma um, domorodcov nejakej oblasti a myslím, že aj ale domorodcovia únie alebo autochtónni občania um, musia mať možnosť praktizovať svoj jazyk Myslím, že to je meritko civilizácií v Európe, nakoľko sa k ním priblížime, akým spôsobom zaobchádzame s menšinovými kultúrami. Sme tak silní ako naša najslabšia kultúra. A čo sa týka autochtónnych občanov, e, ten jazykový problém je naozaj veľmi centrálny. Ak budú postačovať prostriedky, tak je dôležité, tu sú eh, eh, takisto eh, verejné ugrícké jazyky, ktoré sú oficiálnymi jazykmi a Rusi k tomu pristupujú veľmi tvrdo. Mali by sme v Európe zvoliť trochu rozsiahlejší kontext. A treba zabezpečiť, aby títo ľudia mali možnosť aplikovať právo na vlastný jazyk. Čiže tá otázka jazykovej problematiky s autochtónnymi občanmi E, na toto som chcel poukázať. Ešte raz sa chcem poďakovať pánovi Orbánovi za prácu, ktorú odviedol. Myslím, že ste urobili veľmi dobrý základ a aj e, v budúcom zložení komisie možno na tomto základe ďalej stavať. Je to naozaj dôležitý pilier Európskej únie, viacjazyčnosť a je potrebné, aby bol posilňovaný aj v Európskej únii. Teraz pani Neviedalová, potom mám ešte pána Kellyho a pani Pajadeli a potom odpovie pán komisár. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela v prvom rade pripojiť e, ku všetkým chválam, ktoré boli na vašu hlavu znesené. Ďakujem veľmi pekne za správu, ktorú ste nám predložili. E, myslím si, že vaša práca je veľmi dôležitá a vážim si, že ako občan malej členskej krajiny mám možnosť hovoriť vo svojom vlastnom jazyku. Eh, ja by som sa chcela trošku viac spýtať. Eh, vy ste spomínali jazyky tretich krajín, ktoré chcete podporovať, alebo teda jazyky migrantov, ktorí prišli na naše územie Európskej únie. Zaujímalo by ma, akým spôsobom chcete podporiť používanie týchto jazykov. Či chcete nejaké špeciálne financie eh, alokovať na výučbu týchto jazykov, alebo akým spôsobom to má byť. Ďalej by som sa chcela spýtať, čo sa týka spoločného vyhlásenia o viacjazyčnosti s Čínou a Indiou. Priznam sa, nečítala som toto vyhlásenie. Ak by ste nám mohli možno skrátke povedať, čo sa týkalo, akých oblastí možno spolupráce. A nedá mi nereagovať veľmi krátko na slovenský jazykový zákon, ktorý tu bol spomenutý. Ja by som odporúčila pánovi kolegovi Tekešovi, aby si tento zákon preštudoval a ja osobne môžem tieto podklady poskytnúť a potom reagoval na základe preštudovaných materiálov a nie na základe radikálnych vyhlásení maďarských politikov alebo politikov maďarskej menšiny na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne you. Mr. Kelly. Mr. Kelly. please. Pán Kelly. Ďakujem, pani predsednička. A ja sa chcem poďakovať komisárovi Orbánovi za jeho prezentáciu a za veľmi dobrú prácu. Spomenul írštinu, ktorá, ktorej sa dostal oficiálny štatút v Európskej únii a toto bol naozaj e, veľmi pokrok pre jazykovú otázku, pretože predtým e, to skôr e, upadalo a m, mm, oficiálne uznanie nášho jazyka e, určite m, prisúdilo tomuto jazyku veľkú popularitu Takže hovorí sa týmto jazykom teraz aj mimo tej pôvodnej oblasti. Takisto e, sa nespomenula mm, Youth on the Move, to je e, iniciatíva pána Barosu a ja by som sa chcel opýtať, či je možné trošku podrobnejšie sa vyjadriť k tejto iniciatíve pána Barosa, predovšetkým z hľadiska kritéria, e, rozsahu a rozpočtu. Ale bola odvedená veľmi dobrá správa a na záver poviem Korev ako v mojom e, írskom rodnom jazyku. Ďakujem. Ďakujem pani Pajadeli. Ďakujem pani predsednička. Mm, e, ďakujem veľmi pekne aj pánovi Orbánovi za e, mm, prácu, ktorú odviedol. Ehm, ja mám dve pripomienky, čo sa týka potreby rozšírenia jazykových schopností európskych občanov. E, toto by mohlo poviesť k určitým problémom, k viac problémom, než ako sa budú dať vyriešiť. Ja som si vypočula mojich kolegov, e, ktorí hovorili o jazykoch a v bývalej e, Juhoslovanskej republiky Macedónsko, ale ako profesionál v tejto oblasti myslím, že ide skôr o e, dialekt, čiže akým spôsobom e, definujeme jazyk Mm, v Európskej únii a ako budeme rozlišovať medzi jazykom a dialektom. Prepáčte, um, ehm, musela som viesť hlasovanie v inej skupine. Myslím, že macedónsky jazyk je dialekt, ale čo je luxemburgština, to je luxemburský jazyk, ale aj to je vlastne dialekt, akási forma nemeckého dialektu, takže uh, Nebudeme tak sofistikovaní v tejto otázke a myslím, že pán komisár nám poskytne správne odpovede. Čiže ďakujem vám všetkým za diskusie. Pán komisár, máte slovo. Viem, že e, máte e, veľmi ťažkú prácu. Národný parlament mu urobil veľkú prácu. To, ako tu diskutujeme, že sa bál vrátiť sa sem. Mulțumesc pentru întrebări. Eh, Ďakujem za tieto otázky. Eh, začnem pánom Cverom. Eh, je mi veľkým potešením, že tu môžem byť po tom, čo sme veľmi dobre spolupracovali už predtým. Najprv k našim jazykovým plánom. V roku 2010 sme vyvinuli jazykový indikátor a teraz očakávame výsledky. Viete, že z praktických dôvodov sme už začali s hodnotením tohto ukazovateľa pre mládež vo veku 16 rokov. Čiže školopovinný a momentálne sa to zameriava na 5 jazykov, ale cieľom je rozšíriť toto hodnotenie na všetky úradné jazyky Európskej únie. Samozrejme, to nebude jednoduché, pretože aj pri hodnotení týchto piatich jazykov odhliadnúc od politických citlivostí vrátane otázky, ktorá sa môže zdať byť e, skôr technická, musíme zvážiť, aké politické citlivé body tu sú, pokiaľ ide o hodnotenie jazykových spôsobilostí tejto mládeže, ale v každom prípade už sme e, vlastne e, zahájili tento prístup. Keď si zoberieme výsledky štúdie PISA, tak nám je jasné, prečo je to taká citlivá otázka Okrem týchto problémov e, sa však stretávame aj s ďalšími problémami, ktoré vedú k tomu, že niektoré členské štát, štáty neboli schopné sa zapojiť do prvej fáze programu. E, my dúfame, že sa v konečnom dôsledku zapoja všetky členské štáty, že, že prejavia záujem a poskytnú aj finančnú podporu, aby sa toto hodnotenie mohlo rozšíriť na všetky úradné jazyky Európskej únie. Teší ma, keď počúvam, že sa vyučovanie jazykov stretáva s podporou, vrátane vyučovania jazykov susedských krajín. Takže toto je pre stratégiu 2005-2008 čo sa týka vyučovania cudzích jazykov, mm, toto je vlastne podpora medzikultúrneho dialógu a ja sa pýtam, akým spôsobom môžeme prekonať napätia a konflikty, ak nie sme ochotní e, naučiť sa jazyk toho druhého, ak nie sme ochotní prejaviť e, pochopenie pre kultúru e, iných národov alebo iných krajín. Čiže tomto zmysle aj toto predstavuje príspevok k odburávaniu konfliktov a napätí v rámci Európskej únie. Či už ide o dve spoločenstva, ktoré fungujú vedľa seba, alebo ide o e, nejakú menšinovú skupinu, ktorá zase v inom regióne predstavuje väčšinu alebo hovorí jazykom susedskej krajiny. V podstate to vždy vyústiuje do jednej a tej istej otázky. Ide o to naučiť sa jazyk toho druhého, ovládať jazyk toho druhého, čo potom prispieje k vzájomnému pochopeniu, ako aj k zlepšenej vzájomnej dôvere. Pán Axweller, dúfam, že som to meno nevyslovil úplne nesprávne. Vy ste hovorili o jazykoch, ktoré sa používajú v Španielsku. Dovolujem si pripomenúť vám, že od 1. apríla 2007 v rôznych inštitúciách spoločenstva po dohode so španielskou vládou vstúpila do platnosti dohoda alebo dohovor, ktorý vytvára doplňujúce zariadenia pre španielských občanov, ale aj pre osoby, ktoré nežijú v Španielsku. A tu tieto používajú katalánsky, baskický a gaelický jazyk. Teda ide o tieto novozaložené inštitúcie. A na základe tejto dohody môžem uviesť príklad. Napríklad v Rade E, zástupcovia Španielska použili tento jazyk, ale v podstate ten príklad zachádza aj ďalej. Napríklad britskí zástupcovia mohli alebo môžu odnedávna používať aj waleský jazyk na základe dohovoru z roku 2008. Takže, ale ja tu vidím ešte aj ďalšie možnosti. Európska komisia v Barcelone vypracovala stránku v Katalánčine. išlo tu o rôzne politické opatrenia v Európe a tak ďalej. Čiže ide skrátka o web stránku Európskej komisie e, v Katalánčine. a občania sa v spomínaných jazykoch môžu obrátiť aj na európske inštitúcie. Takisto majú nárok na odpoveď v tom jazyku, v ktorom sa na inštitúcie obrátili. No a toto predstavuje veľmi dôležitý bod v rámci podniknutých úsilí za účelom podpory jazykovej rozmanitosti. ktorá v podstate už v Európskej únii panuje. Ešte raz chcem zdôrazniť, pretože možno, že to celkom neprešlo prvýkrát, naša stratégia, naša politika viac jazyčnosti sa týka celej jazykovej rozmanitosti Európskej únie ako celku. Naše iniciatívy sa nevzťahujú len na 23 oficiálnych jazykov EÚ, ale zachádzajú ďalej. V podstate ide o viac ako 60 regionálnych a menšinových jazykov a v rámci možností ide aj o mm, rodné jazyky pristahovalcov. Potom k tomu, čo povedala pani Hannibal, S veľkým záujmom sme sledovali situáciu v Veľkej Británii. Pôvodne boli odlišné stanoviská, ktoré sa zverejňovali v britskej tlači. Niektoré boli v tom zmysle, že viacjazyčnosť už nepredstavuje takú atraktívnu položku, že už je to skôr e, taká neúplná položka alebo e, položka na polovičný úvezok. My sme situáciu v Spojenom kráľovstve veľmi intenzívne sledovali a zohľadnili sme pritom aj skutočnosť, že veľká časť britského obyvateľstva všetkým e, pôvodné obyvateľstvo používa len jeden jazyk. Zdá sa, že nie je príliš veľký záujem a nie je príliš veľká motivácia presvedčiť e, žiakov a rodičov o nutnosti a potrebe výučby alebo osvojenia si cudzích jazykov. My sme e, podnikli viaceré úsilia a za toto sme čelili aj kritike, pretože mm, sa povedalo, že toto spadá do subsidiarity, čiže do príslušnosti národných orgánov a regionálnych orgánov. Ale s potešením môžem skonštatovať, že táto téma je aktuálna a toto je relevantné pre britské orgány, rovnako ako pre tlač a média v Spojenom kráľovstve. Časopis Economist e, pred dvoma týždňami zverejnil článok, e, ktorý uvádza e, nevýhody britského občana hovoriaceho len jedným jazykom v porovnaní s inými európskymi občanmi. A sú to naozaj dosť výrazné nevýhody. Preto môžem uvítať rozhodnutia, ktoré boli prijaté v tom zmysle, že od budúceho roka Výužba cudzích jazykov už od úrovne základnej školy bude záväzná a dúfame, že toto z dlhodobého hľadiska povedie k zmenám. Po mojej návšteve v Spojenom kráľovstve som mohol konštatovať, že skúsenosti s multikultúrnosťou a viacjazyčnosťou sú mimoriadne dôležité. Rovnako ako vy, e, som navštívil školy e, v Spojenom kráľovstve. V jednej škole e, sa vyučovalo vyše 100 cudzích jazykov, čiže žiaci hovorili viac ako 100 cudzími jazykmi. A myslím, že tu panovali aj špecifické, veľmi špecifické E, osobité modely integrácie, čo je určite relevantné aj pre iné členské štáty, ktoré čelia podobným problémom. Hovorili ste aj o podpore Európskej únie, únie pre regionálne jazyky a jazyky menšín. Máme tu program pre celoživotné vzdelávanie a v rámci tohto programu sa jedna kapitola venuje aj podpore e, výučby jazykov a e, jazykovej rozmanitosti v Európe. V tejto oblasti sa kladie dôraz najmä na podporu regionálnych jazykov a menšinových jazykov. My financujeme rôzne siete, napríklad e, sieť Cardiff pre výučbu jazykov. Takisto boli spustené konkrétne projekty pre individuálne menšinové jazyky, toto je uznávané a v podstate to môžu uvítať všetci, ktorí pracujú v tejto oblasti. V tejto práci už pokračujeme. Ako som povedal na úvod, máme tu e, e, to obdobie hodnotenia a potom určite vyčleníme aj ďalšie pro, prostriedky pre e, tieto politiky. Potom k tomu, čo povedal pán Tekeš, Viete, aké hranice eh, má Európska únia, čo sa týka určitých opatrení eh, v tretích krajinách. Spomenuli ste príklad Ukrajiny. A tu môžem povedať, že ochrana národnostných menšín a ochrana základných práv a ľudských práv je samozrejme dôležitým bodom na programe Európskej komisie. Toto je základ pre všetky politiky, nielen pre politiku susedstva. E, to sa rovnako týka aj východného partnerstva. Ide o integrálnu súčasť aj našich požiadaviek. Keď sa usilujeme o priblíženie Ukrajiny k Európskej únii, Čo sa týka situácie v Moldávsku, môžem povedať len jedno. Európska únia rešpektuje rozhodnutia orgánov, v krajinách, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Na druhej strane, ak existujú konkrétne záujmy členských štátov, takéto záujmy e, musia byť zohľadené vo všeobecnom rámci. To neplatí len pre situáciu medzi Rumunskom a Moldavskom. Týka sa to aj už spomenutej e, situácie v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko. Týka sa to macedónskych vzťahov ku Grécku a Bulharsku napríklad. Tu bola položená otázka v súvislosti so zmenami eh, v jazykovom zákone na Slovensku. Nedávno došlo k e, novelizácii zákona. 1. E, septembra 2009 došlo k legislatívnej zmene. Ja som e, zvažoval, aké je vlastne stanovisko Európskej komisie. Na jednej strane sme povinní v rámci kompetencie pôsobiť v rámci kompetencií Európskej únie a podniknúť určité kroky. A jazyková politika je samozrejme otázka, ktorá, e, sa, ktorá v prvom rade spadá pod národnú a regionálnu kompetenciu, čiže v tomto zmysle podlieha v subsidiarite. Ale na druhej strane musí Európska komisia e, preskúmavať aj národné legislatívne akty. ktoré sú schvalované v rámci európskej legislatívy. V tomto zmysle Európska komisia skúma ustanovenia slovenského jazykového zákona. Nejde tu len o zlučiteľnosť e, so smernicou 43 e, z roku 2000, e, čiže s antidiskriminačnou smernicou. Ide aj o vzťahy k iným e, komunitárnym dokumentom, napríklad v súvislosti s vnútorným trhom. Rovnako ako e, legislatíva v audiovizuálnej oblasti, naše skúmanie ešte nebolo ukončené, pretože ide o veľmi e, zložitý proces a až nadíde vhodná chvíľa, až dozrie čas, tak e, predložíme výsledky. E, sú tu zapojené rôzne oddelenia Európskej komisie, ktoré momentálne skúmajú ustanovenia tohto predmetného zákona. Ja, ako aj e, podpredseda pán Baro, sme sa už opakovane stretli so zástupcami Slovenska a Maďarska Ehm, dostali sme desiatky až stovky údajov na túto tému z celej Európy a nie len z oboch priamo postihnutých krajín, teda zo Slovenska a Maďarska. V diskusiách, ktoré sme viedli so zástupcami oboch krajín, sme jasne poukázali na to, že transpozícia ustanovení po preskúmaní komisiou, teda že aj transpozícia zákona, implementácia zákona je veľmi dôležitá. A to vykonanie, tá implementácia musí prebehnúť tak, aby zákon nebol v rozpore e, s komunitárnym právom. Takisto sme vyjadrili podporu zo strany Európskej komisie, teda pokiaľ to bude potrebné, sme ponúkli podporu Európskej komisie pri hľadaní e, riešení tejto otázky a myslím, že mm, to vyhlásenie, ktoré podpísali obaja e, pre, e, predsedovia vlády, je dôležitý krok vpred. Toto zároveň predstavuje aj akúsi záruku, že v konečnom dôsledku sa dospeje k akceptovateľnému riešeniu pre obidve strany. Potom e, k tomu, čo povedala pani Trupel. Spolupráca s krajinami, ktoré sú podobné na základe jazykovej rozmažitosti. Spomenula sa tu Čína, India, ale samozrejme ešte aj ďalšie krajiny, mm, v ktorých je podobná situácia. Na oboch stranách e, panuje veľký záujem posilnenia tejto spolupráce. Uvediem príklad. Stále viac univerzít v členských štátoch ponúka výučbu jazykov ako napríklad hindi, mandarinčina, čo je dôležitá perspektíva pre študentov týchto vysokých škôl. A na tento záujem sme veľmi pozitívne zareagovali. Ale my zachádzame ešte ďalej. Nejde len o vzájomnú podporu výučby jazykov, pretože e, v rámci toho dialogu, ktorý vedieme, rešpektujeme druhú stranu, ale zároveň chceme šíriť a propagovať naše vlastné hodnoty, čiže rešpekt e, voči ľudským právam, voči základným právam, toto je dôležitý aspekt. A my určite nastolíme túto otázku, hoci to môže byť aj prípadne citlivá otázka, ale určite na to poukážeme v rámci nášho dialógu E, s Čínou a partnermi a vždy na toto poukazujeme. Čiže odpovede áno. Otázka je na programe našich rozhovorov. A v rámci našich vzťahov táto viacjazyčnosť samozrejme zohráva úlohu pri podpore medzikultúrneho dialógu. Potom k tomu, čo povedal pán Takula. V prvom rade sa mu chcem poďakovať za pozitívne ohodnotenie vlastn- mojej vlastnej práce. A veľmi ma teší, že niekto, kto má taký vynikajúci prehľad ako vy, pochválil moju prácu. Predseda komisie Barroso spomenul pr- predloženie nového mandátu komisár pre základné práva a spravodlivosť. <clears throat> Kompetencia tohto komisára bude zahrňať aj práva národných menšín a dúfame, že už čoskoro vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva, No a tým pádom aj e, charta ľudských práv, karta základných práv, ktorá bude právne pre všetkých záväzná. Toto nám umožní nový rozvoj v našich úsiliach Európskej únie v tejto oblasti. Ale takisto by sme mali zobrať do úvahy že kompetencie sa budú pohybovať aj v budúcnosti vo veľmi vymedzených hraniciach. A táto otázka sa nerieši iba na úrovni Európskej únie, ale ako som už spomenul, aj v rámci dialógu s tretími štátmi e, v rámci Európy, ako aj mimo Európy. Potom na pani Neviedalovú. Podpora jazykov pristahovalcov predstavuje veľmi citlivú tému v Európskej únii. Viaceré členské štáty ktorých orgány eh, chcú podporovať jazyky pristahovalcov. Toto robia v rámci svojich možností, keďže existuje, ke, existujú stovky pristahovaleckých jazykov. Ale Eh, podľa mňa nie je len potrebná výučba eh, krajiny pobytu. Toto je veľmi citlivá téma a v niektorých hlavných mestách nám bolo povedané, že eh, do tejto témy by sme sa radšej nemali púšťať, pretože je to z politického hľadiska veľmi citlivé. Ale naše stanovisko je napriek tomu jasné. Sme toho názoru, že je potrebné naučiť sa nielen jazyk krajiny pobytu, čo je samozrejme kondicio equanone pre, pre integráciu pristahovalcov do európskych spoločností. Avšak okrem toho je dôležité aj e, rešpektovať a brať do úvahy rodné jazyky pristahovalcov. A všetci vedci hovoria, že pri nedostatočnom ovládaní e, vlastného rodného jazyka je veľmi ťažké aj učenie sa nového cudzieho jazyka. A ja som už poukázal aj na praktický úžitok týchto e, pristahovaleckých jazykov. Čiže integračné modely sa navzájom odlišujú výrazne a my e, máme e, vypracovaný zoznam, katalóg osvedčených praktík z jednotlivých členských štátov. Tu môžem spomenúť príklad Spojeného kráľovstva, podľa mňa Nemecko, Rakúsko, Španielsko a ďalšie krajiny, ktoré predstavujú pozitívne príklady pre integráciu. Ide o príklady, z ktorých by sme sa mali ponaučiť všetci. Čo sa týka skorého osvojovania si e, cudzích jazykov, toto je nová myšlienka. E, diskutuje sa o tom dva týždne a mňa veľmi teší, že táto iniciatíva sa stretla s takým výrazným záujmom. Aj tu sú známi vedci E, špičkoví akademici Európskej únie, ktorí podporujú túto iniciatívu a chcú sa do nej zapojiť. Členské štáty sa však musia vo vyššej miere zapájať a toto zapojenie členských štátov do tejto iniciatívy musí byť e, umožnené aj politicky. Potom e, k tomu, čo povedal pán Veli, Eh, pokiaľ ide o Irš, pán Kelly, čo povedal irštine. Ja som v kontakte s írskymi orgánmi a môžem vám povedať, že tieto orgány aj veľmi pozorne monitorujú naše aktivity. Ak sa správa nepreloží včas do Irčiny, írske orgány reagujú veľmi rýchlo. Integrácia galštiny do európskych inštitúcií je e, veľmi ďaleko, je veľmi postupená. Ale chcem povedať, že úsilia európskych inštitúcií E, nemôžu byť dostatočné, ak na druhej strane v Írsku nebude dostatok expertov, dostatok lingvistov a dostatok mladých ľudí, ktorí ovládajú cudzie jazyky, pretože nemôžeme zvládnuť e, celý dopyt, ktorý e, prichádza v súvislosti s prekladmi dokumentov a tlmočením. respektíve dopyt e, po publikácii oficiálnych dokumentov. To znamená, že toto je spoločné úsilie, ktoré nemôže fungovať jednosmerne od európskych inštitúcií. Národné subjekty takisto musia byť zohľadnené, musia stať v prvom rade. Takže toľko, čo sa týka tej irštiny. Ale rovnaký problém máme aj e, s ďaleko rozšírenejšími jazykmi v inštitúcii. Napríklad angličtina, francúzština. Nedávno sme museli zahájiť projekt propagácie na podporu mladých ľudí, mladých Britov a mladých Francúzov, aby sa učili cudzie jazyky. pretože ak to tak nebude, v takom prípade európske inštitúcie budú mať, budú mať problém s bežnou prevádzkou jazykových služieb mm, do nejakých 5-10 rokov. Čo sa týka angličtiny, tu je tá e, situácia mimoriadne problematická a závažná. Alebo v prípade francúzštiny. V najbližších desiatich rokoch klesne počet tlmočníkov o polovicu. ak nedosiahneme to, aby francúzske úrady vyvinuli viac úsilia a vyškolili viac tlmočníkov. Skrátka, už nebudeme schopní zabezpečiť tlmočenie do francúzštiny na všetkých jazykoch. E, budeme mať e, na všetkých zasadnutiach, budeme mať e, tlmočenie do francúzštiny iba na obmedzenom počte zasadnutí. Čiže takéto sú rizika, ktorým čelíme. A to nie len v prípade málo rozšírených jazykov. Čo sa týka iniciatívy, podpredsedu Barota, pardon, predsedu Barosa, Mládež v pohybe. Toto je iniciatíva, ktorá je zatiaľ tak povediac v plienkach. Budeme musieť rozpracovať detaily a budeme musieť viesť dialog s parlamentom aj s radou na základe iniciatívy komisie. A na záver zareagujem na otázku pani Bailey. Už som spomenul bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko. A zdá sa, že čím ďalej, tým jasnejšie, že riešenie týkajúce sa jazyka a názvu tohto štátu bude treba nájsť, aby táto krajina mohla postúpiť v rámci prístupového procesu. A potom ešte posledná, možno najcitlivejšia otázka. A to rozlíšenie medzi jazykom a dialektom. Čo k tomu možno povedať? V podstate ide o otázku, ktorá takisto spadá pod princíp subsidiarity. O tomto rozhodujú dotknuté členské štáty a štáty mimo Európskej únie. Je to vo výlučnej kompetencii všetkých členských štátov, respektíve štátov ako takých. Ja som sa odborníkov často pýtal na to, akým spôsobom odlíšiť dialog a jazyk. Oni hovoria, že rozdiely v tom robia politici a nie odborníci. Ďakujem, pán komisár. Vidíte, že téma viac jazyčnosti je veľmi široká téma. A teraz mi dovolte um, povedať, že keď som vám Hm, vás počúvala teraz ku koncu, tak eh, zdá sa, že budeme mať veľký problém, že nebudeme mať dosť tlmočníkov. No teraz už sme tak ďaleko a dospeli sme do štádia, že e, máme multilingvizmus ako veľký systém, angažovaný systém v Európskej únii a potom sa môže stať, že v podstate nebudeme mať dosť tlmočníkov. Pretože tie krajiny, ako vždy, e, ktoré sú veľmi prísne za preklady napríklad Francúzsko vôbec nie sú v stave dodať príslušné množstvo tlmočníkov. Takže musíme sa o to postarať a keď budeme v budúcnosti chcieť mať multilingválne prostredie, aby sme mali dostatok prekladateľov, ktorí sa môžu touto prácou zaoberať. Myslím si, že mali by sme aj u nás doma, v našich národných parlamentoch sa e, tejto téme venovať, pretože ide aj o, Nemčo, o, Nemec, o Nemčinu, pardon, pretože náš parlament hovorí, že musíme presazovať e, našu, náš nemecký jazyk, ale potom Samozrejme, máme dosť e, zdrojov, aby sme si to mohli dovoliť, tak e, v oblasti tlmočenia, ako aj v oblasti prekladov. Dobre, takže vidíme, že máme ešte niečo pred sebou, musíme sa takisto spojiť s národnými parlamentami a samozrejme tí, o ktorých sa väčšinou hovorí, e, napríklad anglicky hovoriaci, to sú takisto tí, ktorí majú väčšinu, väčšinu mm, problémov. Dobre, každý si musí zamerať pred vlastným práhom, ja takisto a musíme si jednoducho, musíme jednoducho zobrať na vedomie takisto diskusie, ktoré sa na túto tému vedú. Pán komisár, srdečná vďaka, želáme vám, bez ohľadu na to, kde budete v budúcnosti pracovať, myslím, 3 roky, dva dva pol roka to bolo, bolo, aby ste to, čo ste dostali, alebo čo ste nasmerovali, aby sa v tom zdarne pokračovalo. Pardon, ďakujeme vám za váš angažma a želáme vám všetko dobré do budúcnosti. So, liebe kolegy... Takže, vážené kolegyne a kolegovia, dovolte mi, aby som vás požiadala, aby ste tu všetci zostali, pretože to bude mimoriadne zaujímavé, pretože teraz tu máme prezentáciu Európskej Karlovej ceny mládeže je to, Šaramaň to mám z, e, to sú zástup, zástupcovia traja výťazných e, projektov. Budem hovoriť po anglicky. And the organizers of the International Charlemagne Prize. Je to cena Karola Veľkého, ktorá už má dlhú tradíciu a Inicioval ju pán bývalý predseda parlamentu, pán Petering. Táto cena má odmeniť projekty, ktoré sú organizované pre mladých jednotlivcov od 16 do 30, čiže to slovo mladý je inak zadefinované a zároveň má ich projekt podporiť medzinárodné porozumenie. Priorita sa dáva projektom, ktoré spoločne zorganizovali mladí ľudia z viac ako jedného členského štátu. 200 projektov z 27 členských štátov bolo v prvom výbere. Každý projekt prešiel samostatným výberovým konaním, pretože najprv ho posudzovala národná porota, kde museli byť aspoň dvaja členovia poslanci Európskeho parlamentu a potom tam boli zástupcovia mládežnických organizácií vnútroštátnych potom 27 výťazov národných kôl posúdila Európska porota, kde bol predseda Európskeho parlamentu, traja poslanci, európsky poslanci a štyria zástupcovia nadácie Karla Veľ- Karola Veľkého. Chcem vám oznámiť výťazov na prvých troch miestach. Náš kolega Pal Schmidt, podpredseda, ktorý bol za kultúrny výbor v porote, Všetci 27 e, výhercovia národných škôl boli pozvaní 19. mája na odovzdávanie cien v Achene. Tretiu cenu 2000 eur dostal nemecký projekt Oberkante Upelipe. Neviem, či sa to vôbec dá preložiť, takýto výraz. Oberkante Unterlippe Oberkante znamená hranu a Unterlippe je dolná pera. Ďalším projektom bol projekt diplomáti v gumených čižmách. E, dúfam, že sa to dá preložiť, hovorí pani predsednička. Toast in, eh, in... A naozaj tieto oba projekty majú korene v Nemecku. Ďalšia cena 3000 eur, euro. Francúzsky projekt Európsky festival univerzitného divadla študenti, ktorí boli združení v neziskovej organizácii, pr- predložili tento projekt a prvá cena Karlorola Veľkého 5000 eur. Tuto dostal poľský projekt a bohužiaľ nie sú tu títo Poliaci a volá sa tento projekt Európa vás potrebuje a je to Európsky fórum študentské, ktoré predložilo tieto projekty a mnoho iných. Som veľmi rada, že mám medzi nami troch mladých ľudí s týmov výťazov, pán Laura Šepo, ktorá zastupuje Nemecko. Myslím, že je tam niekde e, vzadu. Vítajte. Pani Marie Terrie, ktorá zastupuje Francúzsko. Vítajte. A pani Hilde de Louvre, ktorá zastupuje Polsko. Vedľa mňa. A teraz si myslím, že by mohla začať. Nech sa páči. Máte nejakých 10 minút, aby ste sa nám mohli pri- prihovoriť. Nech sa páči. Okay. okay, dear all, I'm really, really grateful. Vážení páni poslanci, som veľmi rada, že tu sedím pred e, všetkými. S vami som nervózna, ale som aj plná nadšenia. Neviem, či za 10 minút dokážem odprezentovať projekt, ktorý je víťazný projekt Karol, Ceny Karola Veľkého pre mladých za rok 2009. Sme veľmi vďační, že ste vložili dôveru do nášho projektu a ocenili ste ho. Táto cena nám umožní pokračovať v druhom cykle nasledujúci rok v našom projekte. Tento projekt začal už v januári 2008 a rozvíjal sa prvého pol roka, potom bežal rok a teraz začíname ďalší beh tohto projektu. Volám sa Hilda de Lille, som z Holandska a vysvetlím, čo to je IGA. Je to Európske študentské fórum, ktoré zahrňa študentov zo všetkých z mnohých krajín Európy, zo 43 krajín Európy. A môžu sa na ňom zúčastňovať študenti rôznych národností. Šiesti ľudia na začiatku z tohto fóra sme sa združili. A tu sú ďalší ľudia, ktorí sa potom pridali, ale na konci ich bolo až 250. Toto je tých prvých 6, ktorí sme sa stretli v Španielsku. A mali sme nápad, aby sme na našich vlastných stredných školách podporili európske hodiny, pretože téma Európy nebola veľmi prítomná na ostatných predmetoch a Uvedomovali sme si, že mladá generácia budú, bude predstavovať budúcich lídrov Európy a preto sme sa pokúsili zmeniť situáciu a poskytnúť viac poznatkov o európskych záležitostiach. Preto sme veľmi radi, že môžeme byť na stretnutí vášho parlamentu, že si môžeme vypočuť, o čom diskutujete, aké argumenty sa predkladajú, lebo našim hlavným cieľom je poskytnúť stredoškolákom v Európe, nie len z Fóra Ežio, ale aj ďalším stredoškolákom, tieto poznatky. Urobili sme si najprv výskum v Európe o tom, ako beží vzdelávanie, ako to funguje vo všetkých krajinách Európy na stredných školách a výsledky boli skutočne jasné pre nás a to, že veľa študentov sa stretávalo s problémom, že európske záležitosti naozaj nie sú obsiahnuté, témy nie sú špecifikované, ľudia nevedia mladí, o čom sa hovorí v Bruseli, aké sú interakcie medzi inštitúciami, nevedeli, čo môže Európska inštitúcia tá alebo iná urobiť pre mladých ľudí. Takže naozaj poznatky o európskych záležitostiach boli povrchné. Celkovo a dostávali sme odpovede Európa, Brusel, to je odo mňa ďaleko, neviem o tom nič, to sa mňa vôbec netýka a podobne. Toto súvisí s tým, že mladí ľudia potom nie sú aktívni v spoločnosti, politicky sa neangažujú, málo dobrovoľníckých projektov európskych sa robí, málo dobrovoľníckej práce. A tu som si vypočula na vašom výbore, že iniciujete napríklad projekty ako Mládež v pohybe a my o týchto veciach nevieme. Ja si myslím, že študenti by mali o nich vedieť, o takýchto iniciatívach. Takže náš nápad bol, keďže nevieme takmer nič o Európe a mladí ľudia sa potom ani nezaujímajú, pretože nevedia, čo im môže ponúknuť, preto sa sami musíme zaktivizovať a odovzdať ľuďom poznatky o tom, aké aktivity sa v budúcnosti budú pre mladých robiť. A tieto poznatky budú pre stredoškolákov. Mali by sme im ich e, ponúknuť, sprístupniť. Mali sme tri ciele. Zvýšiť povedomie o Európe, potom vytvoriť násobiaci efekt toho to nášho projektu výmennými pobytmi stredoškolákov a to tak, že budeme organizovať interaktívne workshopy, že pôjdeme na stredné školy a budeme im hovoriť o úspešných európskych príbehoch, o tom, čo sa dá robiť, ako sa dá cestovať, aké sú výmenné pobyty možné. A uvedieme ich do histórie Európy, histórie Európskej únie, do toho, ako fungujú a pracujú európske inštitúcie, spolupracujú medzi sebou. Takže takéto praktické poznatky potom študenti môžu využiť na to, že si sami potom zorganizujú buď v rámci svojej školy, alebo aj e, s ďalším presahom nejaké aktivity. A ako príklad uskutočnenia sa takéto aktivity je malé, malé video, ktoré by som vám chcela pre, ponúknuť. Očakávali sme efekt snehovej gule. Keď už raz sa mladí ľudia začnú zaoberať malými projektmi, iste sa namotajú ďalší študenti, ktorých tieto veci zaujímajú a poznatky sa budú stále rozširovať. Na začiatku sme sa obávali, že bez finančných podmienok to asi tak nepôjde, ale teraz sme vo fáze, kedy naozaj všetko funguje a ľudia sú ochotní využiť trochu svojho času a urobia v tomto malom čase toľko, že efekt snehovej gule sa dosiahol. Zorganizovali sme prednášky, workshopy, cestovali sme po celej Európe, školili sme mladých ľudí, aby boli schopní sami robiť prednášky, aby boli lektormi na týchto interaktívnych seminároch a diskusných fórach. Takže toto je jeden zo záberov na takýto workshop, kde sa študenti zapájali do nadobudnutia prezentačných schopností a zručností. Hovorili sme im o európskych záležitostiach, ktoré vidíte na priesvitke hravým interaktívnym spôsobom tak, že sme im ponúkli priamo metodiku, ktorú môžu aplikovať v školách. Keď sa študenti vrátili z takýchto školení na svoje vlastné stredné školy, Predstavte si, že zorganizujú nejakú mini prednášku v dvoch alebo troch triedách a predstavte si, koľko mladých ľudí sa takto dozvie o týchto veciach a ako sa bude rozširovať povedomie o európskych záležitostiach. A toto naozaj sa tak deje. Tu sú príklad, tu je ten príklad, o ktorom som hovorila, to video, ktoré urobili urobila jedna skupina študentov. OK. Is there no music? V pozadí by mala znieť hudba. Aspoň na ochutnanie predstava 15 roč, pre predstavu 15-ročný Študenti v Holandsku sa takto e, združili. Ja som bola napríklad aj v Poľsku na jednej strednej škole spolu s polskými stredoškolákmi a stretli sme sa s tým, o čom ste debatovali, viacjazyčnosť, multilingvizmus, robili sme projekty v pol, polštine a holandštine, alebo v nemčine a angličtine zároveň. Na našej škole sme napríklad využili aj maľbu. Namaľovali sme stereotypy, predsudky o tom, ako si Európania predstavujú iných Európanov trošku povrchnejšie. Takto zobrazili sme tieto predsudky výtvarnými technikami. No, it's, it's okay. Ah. Okay, this is... To je mi veľmi ľúto, že to nefunguje, ako som si predstavovala, ale aspoň máte istú predstavu, ako to tam vyzeralo. Môžem vám povedať, že to naozaj bolo skvelé. Študenti nadobudli motiváciu, maľovali v súteréne, kde mali zaparkované bicykle a naozaj tam rezonovalo ich nadšenie pre zadanie, pre tému prichádzali s tvorivými nápadmi, ako ukázať, že zaujíma nás európska vec, chceme to prezentovať ostatným. Tá myšlienka ich naozaj chytila a s pomocou učiteľov a tých vyškolených študentov dosiahli krásne výsledky. Ďalšie veci. 102 ľudí sme vyškolili v viacerých krajinách, ktorí sa vrátili na svoje stredné školy a prostredníctvom ďalších prednášok a interaktívnych workshopov sa ďalšie stovky mladých ľudí dozvedeli to, čo sme im sami nemohli odprednášať. Predstavte si, že niekedy je to prezentácia pre celú školu, niekedy prezentácia pre malú triedu. To si každý zvolil podľa seba. Myšlienky sú stále tie isté. Informovanosť, aktivizovanie mladých ľudí vo veci európskej, vo európskej veci a dokonca sme teraz založili aj mimovládnu organizáciu. Napríklad sme napísali listy ľuďom, ktorých pozývame na palubu našej lode, ktorou, na ktorej chceme pozvať aj možno poslancov Európskeho parlamentu, ktorí by si s nami radi vymenili svoje poznatky a informácie. Vytvorili sme web stránku tohto projektu, toto je ona, Máme na Facebooku takisto záznam o tejto iniciatíve a stredoškoláci na Facebooku sa poprepájali. Na základe tejto iniciatívy lektory z iných mimovládok sa tam ponachádzali. Takže naozaj na záver vám ďakujem, že ste nám natoľko dôverovali. Európa e, nás potrebuje a potrebuje vás. To je téma naš, našej prednášky. Budeme tu aj popoludní a možno, že sa zúčastníte aj na programe, ktorý, ktorý bol zorganizovaný pre troch výťazov ceny Karola Veľkého pre mládež. Ďakujem vám za pozornosť. Thank you very much, Hilde. Veľmi pekne ďakujeme, Hilda. Myslím, že to je eh, veľmi dobrá podpora pre existujúci parlament mladých. To vám chcem pripomenúť. Dokonca dva parlamenty mladých máme, ktorí fungujú tiež e, smerom, ako hovorila Hilda. Tam dostávajú aj nejakú podporu, ale vy ste to urobili úplne sami, dobrovoľnícky, Hilda. Myslím si, že ten príklad je krásny. Máme tu twinningové projekty, máme tu fóra, máme tu v rámci programu Comenius možnosti. Možno by ste sa mohli poprepájať a možno títo ľudia, drobná rada, mohli pomôcť nadobudnúť nejaké finančné prostriedky pre vaše aktivity. Veľmi pekne vám ďakujem. Som si istá, že ste vytvorili spoločenstvo, ktoré slúži ako znásobovací faktor a nabaľuje na seba ďalších ľudí. A teraz odovzdávam slovo pani Marike Hugh. Uh, uh, know. You have it. Do you have something there? there? Yes. Okay, allez-y. Sollen wir es machen? Allez-y, ja. We turn the pages from you. Uh, okay, she will so do it can, and you will speak. You can read it. Come on. Okay, je okay. Bonjour, donc euh, j'ai fait une présentation en anglais, mais... Dobrý deň, ja budem prezentovať, mám prezentáciu v angličtine, ale budem hovoriť po francúzsky, v svojom materinskom jazyku. Ja by som sa vám chcela poďakovať za to, že ste nás pozvali. Som skutočne veľmi hrdá na to, že môžem prezentovať Akteu, to je um, Európsky festival Európske, uh, <laughs> univerzitného divadla a pouličného umenia. Takže to vlastne sme. Ja sa volám Marie Terrier a mám na starosti komunikáciu tohoto festivalu. Akta teda, um, začala svoju činnosť pred 11 rokmi. Mm, vtedy sa na tom podielalo 10 ľudí a dnes nás je asi 30 študentov Vysokej školy Bánickej v Albikarmo. My sme všetci dobrovoľníci a vo svojom voľnom čase organizujeme tento festival a každý rok asi 100 umelcov z rôznych kútov Európy Európy prichádza za nami do Alby a zúčastňuje sa spolu s nami na našej láske v divadlu a k Európe. Čo je Aktea? Je to divadelný festival, ktorý sa delí na dve časti. Je to IN, to je niečo, čo sa týka divadla, sú to študentské súbory z celej Európy, ktoré každý večer vystupujú. A Najskôr to je, na, najskôr sa, robí sa to tak, že je najskôr francúzske divadelné predstavenie, potom je zahraničné divadelné predstavenie, študenti hrajú vo svojich rodných jazykoch a máme porotu, ktorá sa skladá tak z amatérov ako aj z profesionálov a na konci tohto vého týždňa sa vyberie jedno divadelné predstavenie, ktoré sa potom reprizuje aj na záver festivalu. A okrem toho máme tzv. off festival, to sú koncerty, ktoré sú bezplatné, e, poličné vystúpenia e, v Albe a takisto detský deň, ktorý deťom umožňuje styk s európskou kultúrou, ktorú tu teraz nepoznajú. Akta, to je skutočne veľmi významná udalosť pre mesto Alby. Alby má okolo 60 tisíc obyvateľov, um, je to juhofrancúzske mesto a je tam len jedna vysoká škola technická s jednou fakultou, ale máme tam veľmi veľa malých detí, takže pre kultúrny život mesta je to dôležitá akcia a má veľký dopad na taký európsky život mesta. Takže sme hrdí na to, že sme získali túto cenu, ktorá je pre nás veľkým povzbudením a Takisto sme vďaka tomu dostali medailu mesta Alby za, ako prejav uznania a vďaky za našu prácu. Nuž, ako teda tento náš festival prebieha? Každý rok cez veľkonočné prázdniny sa tomuto festivalu venuje týždeň. My sme si toto obdobie zvolili aj preto, že deti majú voľno a rodiny si väčšinou berú dovolenku, takže takto môžeme osloviť širšie podniku, ktoré by sa možno, že inokedy e, o európsku kultúru tak nezaujímalo. Čo sa týka našej organizácie, náš tým sa schádza raz týždenne od e, marca teda od, od februára do marca, potom sa ale stretávame aj neskôr, musíme riešiť logistické otázky, pozývať zahraničných umelcov, študentov z celej Európe a vyžaduje si to eh, množstvo organizačnej práce. Musíme ich k nám nejako dopraviť, ubytovať, strávovať. Nie všetci hovoríme rovnakým jazykom. Takže je to strašne veľa telefonátov, diskusí, e-mailov a tak ďalej. Ako ste určite uhádli, tá, e, tieto divadelné vystúpenia, tieto sa konajú v normálnom divadle, ale vstupné je len 1 euro ako symbolická čiastka, pretože my chceme osloviť široké podnik, e, publikum takisto pozývame mládež z okolitých obcí, a to sú mladí ľudia, ktorí možno, že nie sú zvyknutí chodiť do divadla, ich prístup k kultúre, k kultúre je obmedzený, pozývame ich teda do divadla. A na konci týchto vystúpení pozývame takisto na diskusie, na besedy s umelcami a študentami. A toto vlastne umožňuje tú skutočnú výmenu názorov a, spoloč- a poznatkov. Ten festival OVT prebieha v meste, časť z toho sa koná na fakulte, pretože chceme udržiavať aj styky s ostatnými študentami z mesta. Potom takisto na námestí Svetej Cecílie, to je vlastne také jadro mesta Alby a tam sa schádzajú ľudia z celého mesta. My sa sku- snažíme skutočne osloviť e, ľudí, ktorí nie sú zvyknutí pozerať sa na e, európskych umelcov. No a čo sa týka toho detského dňa, tam sa venujeme deťom a mm, oslovujeme učiteľov, rozdávame také malé letáky, tak aby sme oslovili čo najviac detí. A máme vždy veľkú radosť, keď eh, každý rok eh, deti, aj keď nerozumejú jazyku umelcov, tak ale e, predsa len sa smejú žonglérom, klaunom a podobne a, a bavia sa aj rôznymi e, hrámi, ktoré možno ani nie sú v ich e, materčine. Takisto máme taký kultúrny ohňos čas celého týždňa. V našej škole je ubytovaných asi 100 umelcov zo, zo všetkých kútov Európy. Krajiny sa striedajú každý rok, sú to iné. A po niektoré roky, napríklad umelci, ktorí boli už v minulom roku, sa vracajú len preto, aby sa porozprávali možno s novými účinkujúcimi, aj keď možno sami nevystupujú. Takže, tak ako som hovorila, každý súbor hrá predstavenie vo, svojej, vo svojom materinskom jazyku, takže um, si to vyžaduje um, veľké množstvo mimiky, tak, aby oslovili aj to publikum, ktoré nerozumie. A je veľmi zaujímavé pozorovať, ako musia títo herci, e, tak povediac, rozohrať e, takú symboliku vo svojich predstaveniach. Cena Karla Veľkého je veľkým uznaním pre našu prácu, pretože to znamená e, veľké zapojenie. A my sme mali v minul, e, tento rok sme, pardon, v minulom roku sme mali veľké problémy s organizáciou toho festivalu e, práve kvôli e, kríze, pretože festival žije z, um, zo sponzoringu uh, a mnohé, mnohí sponzori zredukovali svoje príspevky, takže sme mali problém pozývať európskych umelcov, pretože my ich vlastne pozývame, my ich ubytujeme a stravujeme. No a vďaka Európskej únii sa nám uh, podarilo pozvať aj súbory, ktoré by v tom roku nemohli prísť. A okrem toho, Eh, sme boli tento rok veľmi prekvapení aj zo skutočnosti, že eh, vďaka cene veľké, eh, Karla Veľkého um, nás oslovili súbory a pýtali sa, či by k nám nemohli prizrať, hoci my sme ich sami uh, neoslovovali. A toto nás veľmi potešilo a v podstate sme si mysleli, že časti niektorých hier by sme mohli preložiť, pretože malé deti majú niekedy problémy rozumieť uh, cudzím jazykom a chceli sme im uh, poskytnúť nejaké také kľúče, aby pochopili tieto divadelné hry. Takže toľko náš projekt a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, Marie, hovorí pani predsednička. Áno, bolo to krásne ten, ten krásny ohňostroj kreativity a dúfam, že budete pokračovať a že kým vy doštudujete, tak to ďalší po vás prevezmú pretože keď je to Vysoká škola Banická, to nie je maličkosť, toto nie je umelecká alebo nejaká typicky kultúrna univerzita, inštitúcia, takže e, si to skutočne vysoko ceníme. A teraz pani Šepka, nech sa páči. Dobrý deň, som Lara Šepe, som z Nemecka a som hrdá na to, že tu dnes môžem byť ako zástupkyňa jedného z troch výťazných projektov Európskej ceny. Ďakujem za pozvanie. A rada by som vám odprezentovala v Nemčine svoju prezentáciu. Takže táto hrana a Dona, Dona Pera, ako sa volá tento uh, projekt. Um, je to vlastne ekologický uh, projekt, kde uh, študenti z Holandska, Polska a z Nemecka e, sa venovali téme s globálnou politickou dimenziou a tá, ten názov vlastne hovorí, že, že je už e, miera naplnená a že je to krátko predtým, aby ten pohár pretiekol. A práve e, tu ide o, o e, narastajúcej e, som, som riziku e, záplav, predovšetkým v husto obývaných častiach Európy Um, tento projekt je takisto oz, a názov toho projektu je, tým co označuje vlastne aj, um, vlastne aj projekt pre Rín, pretože Lipe sa volá jedna vedľajšia rieka, rieka vedľajší prítok Rínu. Takže v rámci tohto projektu sa politická výzva ochrany pred povodňami považuje za politiku prieskum obcí a ako politická úloha. Teraz, eh, čo sa projektu samotného týka, eh, v, rok, eh, v septembri 2007 sa dvaja študenti biológie z Nemecka, z gymnázia v Nemecku, spojili s partnerskými školami v Holandsku, v Polsku a robili cezhraničnú štúdiu pod s, s takou hlavnou líniou, či existujú um, globálne odpovede na lokálne problémy s tým a, a týmto to prepojili s tou globálnou dimenziou. Nielenže sa ukázalo, že dopady globalizácie a, vystupujú aj lokálne a postihujú aj jednotlivých e, ľudí, ale ide ale hľadali sa vlastne aj um, oblasti pôsobnosti pre civilnú spoločnosť. Nie len eh, byť globalizácii, eh, voči globalizácii bezmocný, ale snažiť sa, eh, snažiť sa o riešenie tejto globalizácie. A to sú ciele tohto projektu. A ten globálny aspekt záplav ide o pôsobenie v tejto téme. Takže táto tematická oblasť by mala poukazovať na jeden aspekt. Ehm, je, na jednej strane sú záplavy, na druhej strane je nedostatok vody. A takže v jednej časti sveta je málo vody a na druhej, e, v druhej časti sveta je príliš veľa vody. Vidíme tie záplavy napríklad. Vidíte tú rieku Lipe a toto je uh, údolie tejto rieky. To je vlastne tá rieka, o ktorej um, sme hovorili, takto vyzerala tá rieka pred renaturáciou. A ľudia jej vytvorili také umelé prostredie. A tu vidíte uh, jednotlivé, jednotlivé uh, renaturácie. Vidíte tu nejaké stopy Teraz k tým stavebným prácam. Vidíte, že sa vytvorila, vytvorila také veľmi ostré, ostré brehy, ktoré sú, ktoré sú veľmi dôležité ako hniezdiska pre vtáky, ktoré sa v tomto prostredí vyskytujú. Ďalší obrázok, tu vidíte, že e, pri, tomto, pri týchto brehoch sa mohla tá voda e, veľmi pomaly, vidíte, že tu sa môže vlastne ehm, tá voda sa môže, môže mm, pomaly, pomaly rozlievať a predtým e, to bolo, to bolo robené, urobené tak, upravené tak, že tá voda veľmi rýchlo tiekla smerom dole a e, vytvárala záplavy. A teraz tečie tá voda pomalšie pri vysokom stave vody a teraz e, toto um, patrilo tiež k, našom, k našom projektu. My sme skontrolovali stav, my sme robili tzv. My sme, my sme robili také skúšobné výlovy, my sme našli mnohé druhy. Teraz tam chýbala mi jedna, jedna fólia. Uh-huh mhm. Takže tento biely, eh, biely bocian sa po renaturácii znova objavil v údolí. On bol práve tento druh dlhý čas Uh, um, sa tu nevyskytoval, čo je veľmi dobrým znakom. Takisto uh, vášky, eh, tie sme objavili na novo, okrem toho tzv. ohňovú vášku, ktorá pôvodne pochádza z Afriky a Južnej Európy. A teraz sa vyskytuje aj v južnom Nemecku a výskyt tej, tohto druhu vážky nám ukazuje, že, sa, že nastupujú teda a nastávajú klimatické zmeny. Záverom k náš, nášho projektu sme si uh, zorganizovali veľké sympózium, všetci spoločne v našej škole. V e, Posledný deň školského roka sme sa uh, všetci na ňom zúčastnili. Boli tam rodičia, boli tam takisto politici a uh, osobnosti verejného života a ďalší, ktorí sa um, o to zaujímali. Mali sme pódiovú diskusiu, kde sme sa venovali dôležitým otázkam a takisto všetkému tomu, čo sa mm, čo má dočinenia s Európou, ako si predstavujeme budúcnosť, aké obavy máme z budúcnosti práve v súvislosti s klimatickými zmenami. A spolu s našimi E, priateľmi sme vytvorili a teda spísali niekoľko požiadaviek, ako napríklad zastavenie ďalšieho, e, ďalšieho um, ďalšej umelej úpravy riek, e, aby sa znova renaturalizovali rieky, aby sa aby sa mm, dostali rieky do ich pôvodného stavu, čím by sa zaplanilo, zabranilo záplavám. Teraz vidíte vlastne zoznam všetkých e, študentov, ktorí sa podielajú na tomto projekte z rôznych, e, z rôznych krajín. Dobre, takže toľko z mojej strany a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, Klára. Um, Laura, pardon. Je to veľmi eh, dobrá práca, pretože vlastne eliminuje, eliminuje mm, chyby našich otcov a starých otcov pri odstraňovaní alejí, vyrovnávania toku riek, a ďalších chyb. Samozrejme, nemôž, nedá sa to úplne zmeniť, ale môžete sa posrať takisto v obciach o to, aby e, sa o to začali zaujímať a aby všetko to, čo dnes všetci potrebujeme, tzv. renaturalizáciu v mnohých oblastiach, aby sa s tým začalo, aby sa to robilo cezhranične, aby nové krajiny, ktoré e, sa k nám pripojili, aby neurobili e, tie isté chyby, ktoré sme my urobili, pretože my sme si v čase nových technológií mysleli, že všetko to treba treba vyrovnáva, vyrovnávať. A ja viem, ja ešte som e, v Národnom parlamente bola veľmi proti tomu, aby sa e, rímske udolie, e, teda udolie Rínu a to Rínu vyrovnával. A napriek tomu sa dostalo. Ale je to veľmi dobrá práca. Sú mnohé veci, ktorým sa mladí ľudia dnes môžu venovať. A my ako Európania sa v tom môžeme tiež angažovať. Takže chcem povedať, keď, keď niečo robíte, myslíte, a keď teda sa um, ste v styku s mladými ľuďmi, ľuďmi, tak myslíte na to, že Európska únia má program, je to dobrovoľná služba mladých a tento program poskytuje možnosť takisto pracovať v rámci takýchto programov v 46 krajinách Európy. Takže sú tu možnosti, to, toho, čo vy rob, ste teraz robili v menšom rámci, že v tom môžete neskôr po, e, pokračovať. A možno, že dostanete nové impulzy, aby ste sa na tom e, podielali. Ja vám všetkým trom ďakujem za to, že ste tu boli. Ja vám všetkým želám, aby ste mali ešte ďalej veľa radosti na tejto práci, aby ste e, zaujali aj ďalších a myslím si, že to je uh, tak v záujme našej, ale predovšetkým vašej budúcnosti, teda ak chceme, aby Európa a Európska únia ďalej existovala. Takže ďakujem pekne, dovidenia. Dobre, pokračujme teda. A e, vychádzam teda z toho, že e, budete, dáte súhlas e, k tým rozhodnutiam koordinátorom zo včerajška. Sú nejaké problémy, má niekto nejaké poznámky k tým rozhodnutiam, čo sa včera urobila, urobili. Ehm, pán Písas má slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja by som chcel hovoriť za skupinu socialistov. Navštívil som krajiny, ktoré mali predsedníctvo. Španielsko to bude teraz na nasledujúcich 6 mesiacov. Bol som aj v Katalánsku, bol som v Barcelone a navštívil som aj Pireneje. Barcelona je mesto, ktorý, ktoré som už navštívil v minulosti. A možno, že by bolo lepšie vybrať si nejaké iné miesto na zapojenie sa do tohto. Ale podľa mienky španielských poslancov Európskeho parlamentu aj v, vo výbore pre kultúru, podľa mojej mier, mienky, podľa mienky pani Medio, nie sme proti San Sebastianu. To je jedno z najkrajších miest v Španielsku. Ale nie je to ani otázka návštevy konkrétneho mesta, ako to, čo sme vlastne robili v tomto kandidátskom participantskom meste. Pokúšali sme sa navrhnúť čo najlepších účastníkov. Áno, my sme o tom včera veľmi veľa uvažovali. Skonštatovali sme, že už sme veľmi často boli v Barcelóne v minulom období sme boli v Barcelóne minulý rok a bolo by vhodné zvoliť aj a navštíviť aj iný región a bol predložený návrh zo Španielska. My sme tento návrh, sme sa ho chopili a včera večer sme o tom hlasovali. Čiže môžeme vo výbore o tom ešte diskutovať, ale myslím, že by sme mali ostať pri návrhu San Sebastian. Toto má výhliadku že sa stane kultúrnym, hlavným kultúrnym mestom Európy v roku 2016. Včera to nebolo ľahké, pretože Barcelona ešte stále je veľmi lákavá, ale bolo to natoľko lákavé, že už sme tam raz alebo dvakrát za posledné obdobie vždy boli, teda vždy sme šli do Barcelony a včera sme si povedali, že dáme šancu druhému španielskému návrhu, pretože Španielsko bude potom predsedať Európskej únii, čiže dáme prednosť San Sebastianu. Takže <clears throat> Požiadam vás, aby ste netrvali na tom, že zvolíme Barcelonu. Včera sme to veľmi dôkladne zvážili. Ak na tom trváte, budeme musieť hlasovať. Pán Fesas. Insisto en que se mantenga Barcelona. Lo que insisto en que se dé voz, porque que yo sepa, esta propuesta no viene. Neviem, čo povedať k tomuto návrhu. Návrh na San Sebastian predložili liberáli v tej skupine neboli Španieli, takže nie je to návrh, ktorý by urobili Španieli. Urobil to pán Takola z Fínska, zo skupiny liberálov. Ak vylúčime Barcelonu z nášho rozhodovania, potom by sme aspoň si mohli vypočuť eh, možno môj názor a názory iných španielských kolegov poslancov, pretože viac menej sme zodpovední za zorganizovanie týchto E, ciest, takže možno by ste nás mohli vypočuť. Takže za týchto okolností e, nebudem ďalej hovoriť. Takže včera večer sme o tom rozhodli. Výbor musí rozhodnúť. Ak chcete, pani Hannibal, vy ste boli prítomná, ak chcete, môžeme tento jeden bod ešte uh, dať na budúci program a povedať, teda vo všeobecnosti Španielsko a na budúcom zasadnutí ešte budeme rozhodovať konkrétne o mieste. Mne bolo povedané, že španielskí kolegovia sú zapojení, z toho dôvodu som včera s týmto súhlasila. Takže chcem len ešte raz upozorniť. Nemáme takmer nikoho z Katalánska v našom výbore, takže Mňa by zaujímalo, aby sme videli aj iné oblasti v Španielsku. Nie preto, že som tam ešte nebola, ale preto, že si myslím, že by sme mali zohľadniť celkovú rozmanitosť španielskej kultúry. Preto ja osobne, po tom, čo som zistila, že miesto je San Sebastian, mne to meno nebolo známe, to baskické meno. Takže nakoniec som s tým súhlasila. Čiže my budeme súhlasiť s týmto rozhodnutím, že pôjdeme do Španielska ešte raz prediskutujeme, do ktorého mesta pôjdeme. Sú ešte nejaké výhrady k včerajšiemu protokolu? Pán Boris, máte niečo k včerajšiemu protokolu, alebo chcete ešte niečo iné? K protokolu k zasadnutia koordinátora? Dobre, nech sa páči. Však by som mohol eh, len eh, urobiť návrh, eh, týka sa hearingu na e, tému autorských práv. Ako vieme, a to je veľmi dôležité práve v súvislosti s Googlom a pani predsednička um, o tom spomínala, presúvame ten hearing na rok 2011, lebo sa mi zdá, že, práva, že, že práve naša, náš výbor je povinný sa týmto zaoberať a chcem teda vedieť presne, uh, kedy sa má ten hearing konať. Dobre, ja neviem nič o tom 2011, ja len viem, že sme sa dohodli, že výbor, e, právny výbor, že právny výbor a náš výbor urobia spoločne vypočutie. My to musíme robiť spoločne. Možno môžeme e, e, involovať ešte ďalší výbor, pretože tam sú, je tam veľa vecí. Potom právny výbor, content, to sme my,